Nous reprenons nos travaux. Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našej práci. Môžem vám na úvod povedať, že sme sa stretli po našom výbore medzi koordinátormi a prijali sme niektoré e, rozhodnutia. Oboznámime vám ich e, s nimi teda mailom a rozhodli sme sa, pokiaľ ide o jednotlivé správy, ktoré budú prerokované. K ním sme si stanovili spravodajcov, tieňových spravodajcov a pre poslancov, ktorí neboli zvolení, tak tam sme zvažovali vyváženie medzi jednotlivými politickými stranami. Okrem iných rozhodnutí sme sa zhodli na tom, že príjmeme tu pána komisára Barniera, aby sme sa oboznámili s prípadným dopadom no deal scenára. Samozrejme, náš výbor REGI bude tento dopad e, cítiť veľmi e, zreteľne e, v prípade takéhoto scenára Brexitu a potrebujeme mať jasnejšiu, presnejšiu víziu, čo to bude obsahovať. Takže toto všetko máte obsiahnuté v zhrnutí týchto rozhodnutí. Budeme pokračovať s prezentáciou jednej štúdie a dnes po obede vám to predstaví riaditeľ výskumnej jednotky, ktorý je už tu. Ďakujem vám, že ste prišli. Iba pripomeniem, že okrem pridelených poradcov pre každú politickú skupinu a sekretariát existuje aj výskumná jednotka, ktorá podporuje prácu výboru. Táto jednotka, administratívna jednotka, má v právomoci realizovať ako aj objednávať si jednotlivé štúdie a nejaké ďalšie materiály, ktoré sa týkajú e, výskumu pre e, regi a to v súlade s pracovným programom, ktorý je stanovený na pol rok a ktorý schvalujeme my sami. No a potom tu máme ešte e, dvoch administratorov, ktorí e, špecificky pracujú práve pre výbor REGI. Takže máme tu Johannesa Lidzelmana, ktorého si e, vypočujeme a potom budeme mať odprezentovanú štúdiu objednala si ju odchádzajúca komisia a týka sa to jednej veľmi širokej témy, ale je to v podstate taká pedagogická vec, ktorá nám, dúfam, objasní aj ďalšie veci, ako aj pripomenie tieto veci novým poslancom na toto legislatívne obdobie. A pozrieme sa teda aj na to, akú úlohu, aké miesto má e, politika e, súdržnosti v rámci e, širšej diskusie v EÚ. Táto štúdia bude prezentovaná pánom Carlosom Mendezom. Ďakujem, že ste prišli. Vy ste z univerzity v Strathclyde v Spojenom kráľovstve a v prvom rade teraz odovzdám slovo pánovi Mendezovi. Máte 15 minút. Teda nie, najskôr pán Lidzelman 15 minút a potom pán Mendes a potom uh, tu budeme mať uh, rozpravu o tejto téme. Dúfam, že budete mať otázky. Nech sa páči, máte slovo. Uh, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, som malý. E, e, prezentáciu štúdie pre naše oddelenie, ako viete, vytvorené, e, bolo v roku 2004 na podporu práce sekretárov výborov v oblasti výskumu a e, expertíz. Všetky výbory teda majú takýto policy department, ktorý s nimi pracuje, takéto politické oddelenie, ako vidíte, a politické oddelenie vlastne odráža administratívnu štruktúru sekretariatov výborov. V prípade politického oddelenia pre štruktúrálnu politiku a politiku súdržnosti tam máme výbor TRAN, REGI, AGRI, PECH a výbor pre kultúru. Poskytujeme teda výskumné služby expertízy orgánom parlamentu, nie jednotlivým poslancom. Takže to je vlastne to, čím sa odlišuje naša služba od EPRS, teda výskumnej služby pre poslancov, ktorá reaguje na špeciálne požiadavky jednotlivých poslancov. Snažíme sa realizovať výskum prispôsobený potrebám výboru v ideálnom svete by to malo byť e, užitočné pre rozhodovací proces. Napríklad snažíme sa vyjasniť právne, technické, ekonomické otázky súvisiace s tvorbou politik, musíme posudzovať transpozíciu, implementáciu, realizáciu e, legislatívy EÚ. Robíme to tak, že máme vlastný rozpočet a sme v neustálom kontakte so svetom e, teda výskumnou sférou EÚ. Expertízy, ktoré poskytujeme, sa vyznačujú tým, že sa orientujeme na aktivity, je našim cieľom dávať scenáre, alternatívy, odporúčania, ktoré sa naozaj dajú v každodennom, v každodennej práci výboru využiť. Takisto chceme poskytnúť expertízu e, zakotvenú do strategických priorít, ktoré si stanovuje výbor REGI politick- niekedy sa naše štúdie týkajú politicky citlivých tém, čiže samozrejme sústredujeme sa na transparentnosť, objektívnosť a nezávislosť a snažíme sa to dosiahnuť prostredníctvom e, verejných eh, súťaží, teda obstarávania, ktoré aktívne zverejňujeme, propagujeme, máme zadávacie podmienky, ktoré majú veľmi jasné a prísne štandardy, vyberáme si dodávateľov, Eh, takýmto hodnotiacím, teda máme na to hodnotiaci výbor, kde sú úradníci, zamestnanci Európskeho parlamentu, čiže oni samozrejme sú objektívni, no potom máme peer review a takisto používame software proti eh, plagiátorstvu. Hmm. Expertízy ponúkame v rôznych podobách. Máme krátke, jeden až dvojstranové poznámky, e, briefingy 3 až 10 stranové alebo hĺbkové analýzy 1 až 36 strán a štúdie, ktoré môžu mať viac ako 36 strán. V tomto kontexte by som chcel spomenúť, že prakticky všetky naše štúdie e, sa píšu v angličtine a takisto sa zverejňujú iba v angličtine. Súvisí to vzhľadom na obmedzené kapacity na preklad, prioritu jednoznačne jednoznačne dostávajú právne texty, na pozmeňovacie návrhy a tak ďalej. Ak samozrejme je špecifická štúdia, ktorá by mm, bola mimoriadne zaujímavá, môžeme sa pokúsiť preložiť ju do viacerých jazykov, ale nerobíme to určite pravidelne do všetkých jazykov, ale máme samozrejme také zásadné zhrnutie v rôznych jazykoch, čo môže byť tiež užitočné. Okrem týchto písomných výstupov. Organizujeme workshopy, panely expertov a poskytujeme ústne briefingy. Expertízu, ktorú dostávate, eh, spracováva v rámci parlamentu náš vlastný, naši, naši kmeňoví zamestnanci, ale máme aj eh, teda na každú oblasť expertízy eh, máme teda dvoch ľudí, Väčšina e, našej expertízy je teda obstarávaná externe a máme na to teda postupy verejného obstarávania. Tieto postupy verejného obstarávania sú veľmi dobré, pretože máme kontakt so špecialistami, ktorí profesionálne teda vypracovávajú tie štúdie. Nevýhoda je však, že relatívne dlhá býva lehota dodania. Začíname teda rozhodnutím koordinátorov, potom sa zadá e, nejaká štúdia, verejné obstarávanie, E, toto môže trvať 1,5 mesiaca až 4 mesiace, potom samozrejme dodávateľ má čas na výskum, rešerš, to môže byť 2 až 6 mesiacov, potom je tam kontrola kvality, prípadne nejaký preklad. E, to môže byť 1 až 2 mesiace. Čiže od rozhodnutia koordinátorov to môže trvať 4,5 až 12 mesiacov, kým sa tu odprezentuje výsledok vo výbore. A e, je úplne samozrejme, že všetky naše štúdie sú verejne dostupné pre všetkých občanov, sú zverejnené na internete. Máme tam aj samozrejme e, dekovaný priestor na intranete, na web stránke Regi. E, máme tam ďalšie informácie, sme zastúpení na Twitteri, máme blog, Eh, potom máme takéto eh, hárky faktov, ktoré pripravujeme a mm, vitríny v Bruseli, aj v Štrásburgu, ale môžete samozrejme na aj e-mail, aby sme vám eh, čokoľvek sprístupnili. Čo sme teda urobili v minulosti a čo plánujeme urobiť v budúcnosti? Za posledné legislatívne obdobie sme výboru REGI eh, pripravili 36 externých štúdí v rôznych témach eh, od územnej správy eh, cez politiku súdržnosti a, pa- a ciele Parížskej dohody a tak ďalej. Takisto sme zorganizovali workshopy napríklad eh, stavebné kamene budúcej politiky súdržnosti, politika súdržnosti a zmena klímy. A vypracovali sme rôzne ďalšie štúdie, briefingy, ktoré nájdete na internete. A napokon eh, urobili sme ďalšie 4 štúdie, ktoré budú zverejnené ešte v roku 2019 Jednu nám teraz odprezentuje pán Mendes, keď ja skončím svoju prezentáciu. To je eh, agenda pre politiku súdržnosti na roky 2019 až 2024. Je to, ako by sme to nazvali, horizontálna štúdia. Potom sú tam špecifickejšie témy, napríklad eh, rodová dimenzia politiky súdržnosti EÚ, potom mestská agenda a viditeľnosť a komunikácia. To sú témy, ktorým sa pán Mendes bude venovať v kontexte svojej štúdie. Čo sa týka toho, ako budeme pokračovať, teraz začneme taký proces reflexie, teda ktoré štúdie by sme chceli zadať v prvej polovici roku 2020. Tento proces eh, by sa mal završiť v oktobri, v novembri, aby sme mohli začať eh, rozpočtové plánovanie. A samozrejme, kľúčovým cieľom je, aby sme vypracovali efektívne výsledky, ktoré budú mať pre vás skutočnú prídenú hodnotu, a preto by som bol veľmi rád, keby ste mi prostredníctvom politických skupín dali spätnú väzbu o tom, na ktoré štúdie by sme sa mali na začiatku roku 2020 zamerať. A týmto by som to uzavriel. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ja to využijem a chcem zdôrazniť vašu prácu vo vašej jednotke, ktorá je veľmi kvalitná. Všetky vaše štúdie sú naozaj veľmi nápomocné, užitočné aj pre našu prácu tu v tomto výbore. Takže my pri vypracovaní správ e, vždy zohľadňujeme aj vaše štúdie. Je to naozaj výborný zdroj ďalších informácií a potom sme schopní sformulovať aj náš návrh na koniec oktobra, aby sme sa neopakovali, ale aby sme sa zamerali na nové smerovanie a novú perspektívu. A teraz pán Mendes, máte slovo. Môžete nám odprezentovať vašu štúdiu ohľadom kľúčových informácií, ktoré sa týkajú koheznej politiky na ďalšie legislatívne obdobie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem členovia výboru. Ja budem prezentovať štúdiu o agende pre politiku súdržnosti. E, pracovali sme na tom spolu s e, profesorom Butlerom a e, Irene McMasterovou na Univerzite v Delfte a takisto v Skrátkleide v Glasgow. V krátkosti predstavím ciele a šesť kľúčových blokov, teda od, a po, na záver odporúčania, ktoré zo štúdie vyplývajú. Máme tu sedem kľúčových oblastí, ktoré spadajú do pôsobnosti régií podľa eh, rokovacieho poriadku parlamentu, takže eh, o tom píšeme v štúdiu, nebudem tu teraz zachádzať do podrobností, budem hovoriť o tom, prečo, alebo čo je teda relevantné eh, vzhľadom na odporúčania, najmä vzhľadom na pozíciu Európskeho parlamentu. Jedna z prvých kľúčových vecí je strategický rámec a najmä teda to, že chýba takýto strategický plánovací rámec. Samozrejme, nemáme Európu 2020 a spoločný strategický rámec, ktorý by transponoval ciele EÚ v tomto e, období, e, čo je problematické vzhľadom na to, že to posilňuje e, vnímanie takého sektorálneho a, a prirozovo slepého nástroja politiky súdržnosti, ale Sťažuje to aj plánovanie naprieč programami eh, a mm, chýba možno istá jednota zamerania súčasných aktérov. Svojím spôsobom takýto strategický rámec by pomohol mm, dosahovať eh, ciele eh, a takisto by sa vlastne neutralizoval istý odpor Nedávna strategická agenda na roky 2019 až 2024 to nerieši. Je to veľmi široký dokument, ale chýba mu istá priestorová dimenzia. Čiže kľúčové odporúčanie je, aby parlament sa snažil o strategickejší prístup, aby e, bol taký priestorový e, prístup k súdržnosti, aby sa súdržnosť zohľadňovala a aby tam bola aj strategická úroveň, čiže len také prevádzkové zameranie alebo posudzovanie dopadu na základe územia, aj keď to samozrejme dôležité je. Súdržnosť fondov je ohrozená novými návrhmi. Mnohí zainteresovaní e, to spomínali, kritizujú slabšiu koherentnosť medzi Fondom regionálneho rozvoja a ESF+, e, vec národné zameranie sociálneho fondu čo nie je nevyhnutné niečo nové, ale mm, je tu isté oddelenie Fondu roz, rozvoja vidieka a je tu isté, mm, istá snaha vlastne transferovať tak jednosmerne e, prostriedky do priamo riadených nástrojov, čiže znižujú sa isté stimuly na prierezovú prácu, vytvárajú sa ďalšie administratívne prekážky takýmto integrovaným prístupom. No a posiluje sa takéto, eh, takáto mentalita eh, práce v akýchsi silách. Výbor REGI má odporúčanie vo svojej správe o reintegrácii eh, tohto fondu rozvoja vidieka do Ehm, spoločného eh, rámca, aby sa realizovalo viac integrácie v eh, oblasti cieľa 5. Čiže toto je niečo, na čo by, sme sa, by ste sa mali zamerať v rámci dialogu a mala by sa preskovať súdržnosť eh, fondu. Čo sa týka partnerstva, hlavné nápetie je jednak medzi teda efektívnym, teda inkluzívnym partnerstvom, ktoré má v e, dosah a účinným, aby sa robili konzultácie rýchlo, e, inkluzívne. Čiže na jednej strane rada ako by chcela implementovať E, iba takú všeobecnejšiu formuláciu, flexibilnejšiu formuláciu princípu partnerstva, aby boli zahrnutí relevantní partnery v súlade s etickým kódexom a parlament chce mať takú, také úplné partnerstvo, efektívne, aby boli zahrnutí všetci partnery Treba teda každoročne sa pozerať na ten e, etický kódex, ako sa implementuje v partnerstve. Na záver sa ešte vrátim k takým radikálnejším návrhom, ako by som to nazval, pokiaľ ide o rozšírenie toho partnerstva novým smerom. Štvrtá kľúčová téma je e, ekonomická správa. Tu vidíme zvýšený vplyv európskeho semestra, e, odporúčaní špecifických pre krajiny, takisto štruktúrálnu politiku, isté kondicionality, pokiaľ ide o makroekonomickú kondicionalitu, jej racionále, jej dopady na politiku súdržnosti. Naše odporúčanie je, aby sa e, robila taká ekonomická, e, teda agenda ekonomická viac teritorializovaná, bolo to už zverejnené v predchádzajúcich štúdiách a v budúcnosti tu určite ešte v roku 2024 eh, bude príležitosť na taký teritoriálnejší prístup. Ale v zásade ide o národne orientovaný set priorít. Často sú to rôzne, teda rovnaké priority v rôznych krajinách, ale chýba tu eh, taký, taký teritoriálny rozmer. A takisto potrebné je zamerať sa na štrukturálne reformy, ich e, návrh a realizáciu. A samozrejme, netreba zabúdať na regionálnu súdržnosť. Národné politiky, politiky EÚ musia samozrejme, tie ekonomické politiky musia zohľadňovať e, súdržnosť, to je e, to vyplýva z článku 175 zmluvy o EÚ a je to potrebné na dosiahnutie politi- teda cieľov súdržnosti. Postupom času sme zaznamenali e, navzájom konkurencie si rôzne vplyvy, čo sa týka zjednodušovania, e, ďalej spravovania rôznych politických oblastí, ďalej reformy v posledných 30 e, rokoch priniesli rôzne vrsty rozličných európskych pravidiel v snahe zvýšiť mieru plnenia, taktiež aby sa zvýšila viditeľnosť výsledkov. Ale bolo to náročné aj z hľadiska nákladov, aj z hľadiska administratívnej záťaže. A rozhodne sa v kritike zhodujú rozliční aktéry, čo sa týka rôznych povinností, ktoré sa vzťahujú na spravujúce orgány, taktiež na príjemcov. Teda naše odporúčanie do nového obdobia je, aby sa naozaj e, e, všetci snažili o zjednodušovanie. Už bolo navrhnutých viacero rozličných riešení, zjednodušení a tiež, aby sa nezavádzali príliš značné zmeny, čo by pomohlo. Avšak je naozaj na mieste presadzovať čo najväčšie eh, zjednodušenie, najmä pre príjemcov, ale tiež pre eh, spravujúce orgány, teda o mnoho viac než v aktuálnych reformných návrhoch. Posledný bod je zapojenie občanov Kohezná politika, oznámenie, s tým súvisia to je taktiež viditeľnosť. To je vysoko aktuálna myšlienka a v aktuálnom kontexte, keď sa vzmáhajú proti európske hlasy v niektorých krajinách Európy, výbor regií, DG regio, taktiež DG e, zamestnanosti zôrazňujú komunikáciu už dlhšie, vypracovali sa akčné plány, nové reformné návrhy posilňujú viditeľnosť koheznej politiky, taktiež je stanovený konkrétny e, cieľ číslo 5, aby sa Európa viac približila občanom aj takouto formou. Tiež sa chystá vypracovať štúdiu, e, predložíme ju výboru dlho, dúfajme, kde sa venujeme a konkrétne analýze e, týchto tém pokrytých v online médiách v členských štátoch. Hlavné odporúčanie teda sa týka z výšenia miery kreatívneho zmýšľania v tejto oblasti, taktiež zlepšenie viditeľnosti komunikácie ako takej. Tiež parlament by mal pôsobiť eh, ako významný aktér v zbližovaní občanov, eh, tiež by mal upozorňovať eh, na prínosy týchto programov pre praktické životy občanov, ako to dosiahnuť jednak demokratickými inováciami, taktiež participatívnym prístupom k rozpočtu. To si bude vyžadovať konkrétne zapojenie e, za prostredníctvom rôznych e, grémy, rôznych prieskumov a tak ďalej. Taktiež e, rozhodovací proces by mohol byť efektívnejší, pilotné projekty a podobne. Poskytlo by to príležitosť spojiť sa viac občanmi, približiť občanov viac únii a tiež vlastne úplne zmeniť princíp partnerstva, ktorý bol inovatívny koncom 80. rokov, 90. rokoch aby sa to posunulo na úroveň nového nástroju riadenia, aby sa teda nedvedol priamy kontakt s občanmi. Merci beaucoup pour la qualité de... Ďakujeme veľmi pekne za túto kvalitnú štúdiu. Máme nejaké žiadosti o slovo, otázky. Takže hneď si to všetko zapíšem. Pán Peneken. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som vystúpiť vo svojom materickom jazyku vo finčine, ak dovolíte. Počkáme niekoľko sekúnd, kým si nasadia všetci slúchadlá. Kiitoksia mielenkiintoisesta esittelystä. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé prezentáciu. Moja otázka sa týka práve toho, čo sa spomenulo v tej poslednej prezentácii, aby sa teda presadovalo zjednodušovanie, aby sa znižovala míra byrokracie. Chcel by som sa opýtať expertov, či by sme mohli vychádzať z toho, že úloha Európskej únie by bola o mnoho strategickejšia a skutočne strategická a výlučne strategická. Tento proces teraz totiž sa posúva e, z Európskej únie na úroveň členských štátov, potom sa to posúva na úroveň samozpráv. Tie vlastne v praxi e, implementujú programy e, samozprávy, teda spolu s členskými štátmi musia spolupracovať a tieto členské štáty opäť spolupracujú späť s um, komisiou. Keď sa to vyhodnocuje, je to príliš zložitý byrokratický proces, taktiež je veľmi nákladný. A prínosy v mnohých štátoch, najmä v tých štátoch, kde a miera podpory predstavuje, dajme tomu, 20 eur ročne na jednotku. Tam teda za takýchto okolností byrokracia, ktorá je s tým spojená, je niekoľkonásobne e, e, vyššia, objemnejšia. Ja už som od roku 95 na rôznych úrovniach sa venoval týmto veciam, dokonca aj na regionálnej úrovni som pôsobil. E, mám teda prehľad o tom, ako to funguje. Naozaj je to veľmi byrokratický proces. A ak teda by boli nejaké konkrétnejšie návrhy, ako to zjednodušiť, možno v správe aj sú nejaké konkrétne návrhy, ako by sa to naozaj v praxi mohlo zjednodušiť, ako by sa mohla znižiť byrokratická záťaž a ak by aj parlament mohol sa nejaké aktivnejšie úlohy ujať, to by som veľmi privítal. Tým pádom by totiž Únia naozaj pôsobila ako strategický aktér. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán Sokol. Thank, thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto zaujímavú analýzu. Mám niekoľko otázok. Poprvé, vykonali ste nejaké analýzy, eh, čo sa týka multiplikačného efektu prostriedkov, ktoré sa investujú? Tvrdí sa o týchto fondoch, že sa vďaka nim budú infraštruktúra a to podobne, ale nepociťujú to skutočne občania e, na životnej úrovni, v ekonomike, e, pretože do veľkej miery ide o verejné prostriedky. Teda analyzovali ste nejako, aké sú multiplikačné efekty, čo sa týka zapojenia súkromného sektora a podobne. To je prvá otázka. Ďalej druhá otázka. To sa týka udržateľnosti. Jedna z otázok, ktoré sa spomínala v minulosti, je, že máme v Európskej únii mnoho bielých slonov, ale bez skutočnej vízie, ako by to mohlo byť udržateľné dlhodobo, najmä čo sa týka e, veľmi finančne náročnej infraštruktúry a podobne. To sú projekty, ktoré potom musí e, sa o ne starať miestna samozpráva a podobne. A po tretie, e, spomenuli ste zjednodušovanie, príliš zložité pravidlá a tak ďalej, byrokraciu. Máte nejaké konkrétne predstavy o tom, nakoľko tieto prekážky spôsobuje Európska únia a nakoľko to e, spôsobuje štátna práva členských štátoch z rôznych dôvodov. Dajme tomu, aby sa predchádzalo korupcii na lokálnej úrovni a podobne. Teda máte nejaké konkrétne čísla alebo údaje o týchto prekážkach, ktoré, dajme tomu, členské štáty ešte doplňajú zo svojej úrovne k celému procesu z rôznych e, dôvodov. A ešte posledná vec. Nespomenuli ste synergie vo svojich prezentáciách. To je podľa mňa zaujímavé. Konkrétne mám na mysli synergiu medzi koheznými fondami a európskymi programami, ako napríklad Horizont a podobne. Tu je podľa mňa veľký potenciál, ale ešte stále sú s tým spojené veľké problémy pretože pravidlá vzťahujúce sa, dajme tomu na program Horizont 2000, eh, tam e, tie pravidla nie sú až také zložité, e, sú teda jednoduchšie ako dajme tomu e, pravidla pre kohezné fondy. Ako teda by ste navrhli zajistiť tieto synergie, aby sa tieto pravidla viac zosúladili? Ďakujem. Merci. Ďakujem. Kolega Albright. Oui, merci, président. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po anglicky. First of all, the... Kvalita, tak ako býva zvykom, je veľmi vysoká. Vieme, akí kompetentní sú experti z týchto dvoch centier. Chcel by som sa preto opýtať eh, na niečo politické, ak dovolíte. Táto analýza nebola vykonaná pre komisiu ani pre radu. Bola vykonaná pre Európsky parlament, ak som to správne pochopil. Teda mal by to byť pre nás vhodný nástroj, pre parlament, pre výbor REGI. Čo by teda náš výbor mal urobiť do budúcna v tomto smere? Do veľkej miery táto prezentácia podľa mňa je e, všeobecná Teda vlastne je to nemenné bez ohľadu na to, eh, v, akoj, v akej zostave komisia bude fungovať. Ale teraz eh, už sme mali k dispozícii prezentáciu komisie, máme teda predstavu o tom, eh, aké plány komisia má. Podľa mňa je preto dôležité, ako výbor REGI by mal reagovať, uzrejmiť si to. Aký postoj by mal zaujať výbor REGI voči pozícii komisie, keď sa pustíme do spolurozhodovania spolu s radou. Jedna časť tejto analýzy je jasná. Najmä čo sa týka oddelenia fondu, ktorý sa týka vidieckých oblastí. Je to totiž oddelené žiaľ. A okrem toho sa tu navrhuje reintegrácia do CPR. A ďalšia vec, aj to sa jasne ukazuje na hru komisie, je tu o mnoho menšie prepojenie medzi RDF a ESF. Čo sa dalo očakávať? A my teraz sme vo fáze rokovaní o konečnej verzii textu nariadenia. Teda chcem sa opýtať expertov, prečo tu zjavne veci chýbajú. Možno budeme mať možnosť oboznámiť sa v najbližších minútach aj s pozíciou komisie. Komisia mení svoje pozície, mení ukazovatele, komisia navrhuje zmeniť kohezný fond. Komisia mení tiež kritériá pre prechodné regióny Návrh, ktorý máme dnes, je odlišný ako návrh z minulosti, teda ako vnímate vy túto zmenu konceptu koheznej politiky do najbližších rokov? Súhlasím eh, s tým, že je tu problém s koherentnosťou fondov, ale chcem sa vás opýtať, eh, čo konkrétne by ste navrhli, ako by náš výbor mal reagovať eh, na nový návrh, ktorý sa nám predkladá. Máme to odsúhlasiť alebo nie? Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Rozhľadáme to. Ďakujem pekne, pán predseda. K prvému bodu nemáme tu strategický rámec pre politiku súdržnosti eh, v rámci tejto štúdie. Mohli by sme to hm, prepojiť eh, konkrétne legislatívne obdobie aj s programovým obdobím, pretože mali sme tu prvé čítanie a ja sa veľmi teším, že koordinátori sa rozhodli, že budeme v tejto práci pokračovať, ale bohužiaľ máme tu dve rôzne zloženia parlamentu, ako aj samotného výboru. Takže určite to bude užitočné pre eh, túto politiku súdržnosti ak by eh, sme to nejakým spôsobom eh, prepojili. No a pokiaľ ide o eh, tú hospodárskú správu, tak vy ste hovorili o prístupe, ktorý bude viac zohľadňovať územnú stránku. Ale čo to znamená? My máme presné stanoviská, pokiaľ ide o štrukturálne reformy a dosť sa obávame vývoja štrukturálnych reforiem na e, miestnych úrovniach v EÚ. Takže vy, keď hovoríte o takomto novom prístupe, ktorý je viac zameraný na územnú stránku, čo to znamená? Parlament e, tu chce mať zjednodušenie a práve v tejto súvislosti sa chcem opýtať nasledujúcu vec. Máme tu e, deficit pri obciach, máme tu miestnej správ, samozprávy a pri jednotlivých e, projektoch nám e, chýbajú úradníci, ktorí by toto všetko riadili a ktorí e, by tu boli nápomocní. No a na záver, keď hovoríme o väčšej účasti, väčšej účasti občanov, tak samozrejme aj pri zlepšení komunikácie s tým súhlasíme, ale nechceme tu mať žiadnu propagandu. Dobre, zlepšíme komunikáciu, budeme e, tu mať e, viac e, príležitostí, budeme tu mať výberové konania. Toto bude zlepšené, ale potom tu bude aj ďalšia práca v určitých lehotách a bolo by to vhodné zosúľadiť aj so štrukturálnymi fondmi. Ďakujem pekne. Kolega Fito, ďakujem veľmi pekne. Aj ja toto všetko vnímam veľmi pozitívne. Máme tu štúdiu, ktorá sa zaoberá dôležitými otázkami. Ide naozaj o referenčný bod, ktorý je veľmi významný v rámci celkovej diskusie a v rámci úlohy nášho výboru v Európskom parlamente, Európskom parlamente ako celku. Takže ja plne súhlasím eh, s tým, eh, o čom sa hovorí eh, v tejto štúdii, pokiaľ ide o ten chýbajúci rámec a tým pádom je tam riziko, že to všetko nebude zjednotené medzi jednotlivými členskými štátmi. Takže je potrebné znížiť a zjednodušiť celkovú prácu prostredníctvom partnerstiev. V súčasnosti hovoríme o nariadení. Samozrejme súhlasím aj s tým, že to všetko musí byť e, prepojené a konzistentné aj s európskymi fondmi, a konkrétne s e, Európskym fondom e, regionálneho rozvoja a toto je naozaj rozhodujúce, takže je veľmi dôležité hovoriť aj o partnerstve. No a v tomto zmysle sa na to pozerám možno trochu odlišne. Posilnenie partnerstva je samozrejme pozitívny aspekt, ale musíme byť veľmi pozorní. Existuje tu totiž aj riziko navýšenia byrokratickej záťaže, takže toto je veľmi citlivá téma a mali by sme sa jej venovať. Taktiež sa domnievam, že je veľmi dôležité zamyslieť sa nad e, kontextom e, hospodárskeho riadenia. Máme tu viaceré aspekty, máme tu viaceré postupy e, v jednotlivých štátoch. Na jednej strane tu máme centralizáciu stratégií, ktoré sa týkajú implementácia a na druhej strane tu máme tú územnú stránku a toto je taktiež dôležitá vec. Na záver Myslím, že pri tejto téme musíme byť obozretní, musíme k tomu pristupovať veľmi efektívne a zapájať do toho celého aj občanov. Pokiaľ ide o zlepšovanie výsledkov, mali by sme znížiť administratívne bremeno a prinútiť členské štáty, aby celý systém zjednodušili. Veľmi často tu máme záväzky, ktoré sú spojené s oveľa komplikovanejším systémom ako to, čo bolo nastavené na začiatku. A potom tam má dopady aj na samotné výsledky. Takže uvidíme, keď sa budeme venovať ďalej o konkrétne teda téme výdavkov a budeme hovoriť aj o osvedčených e, postupoch a o komplexnejších postupoch. Ďakujem pani Donato. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne mám niekoľko pripomienok k viacerým aspektom. V prvom rade e, hospodárske riadenie Máme tu určité požiadavky, ktoré sa týkajú štrukturálnych reforiem, máme tu otázku kondicionality a toto všetko je v podstate taký základ. Ale je to spojené aj s určitými pochybnosťami, pretože sme e, skonštatovali, e, že má to aj politický dopad pri suverénnych rozhodnutiach jednotlivých členských štátov. Takže aj pri implementácii eh, jednotlivých eh, priorít štrukturálnych eh, reforiem. Všetci toto veľmi dobre poznáme. Veľmi často ide o reformy politiky zamestnanosti, dôchodkové reformy alebo ide o zasahovanie do niektorých špecifických aspektov národných politík a stretáva sa to aj s určitým odporom, ktorý je často legitímny zo strany národných vlád. Tie reformy, ktoré sú nastavené a považované za nevyhnutné zo strany Európskej komisie, tak možno národné vlády ich takto nevnímajú. No a niekedy ich e, praktické, konkrétne uplatňovanie neprináša očakávané pozitívne výsledky. Máme e, európsku politiku pre krajiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkostiach, máme na to určité e, fondy a môže to zasiahnuť aj do celkovej rovnováhy keď do toho chceme zapojiť našich spoluobčanov, aby do toho zasahovali viac a demokratickejšie. Chcem v tomto zmysle pripomenúť, že európske fondy vychádzajú z značných príspevkov jednotlivých krajín do EÚ, napríklad ako Taliansko je čistým prispievateľom a potom tu máme iba e, čiastkové čerpanie e, týchto súm, ktoré posielajú členské štáty do EÚ. No a ak tu budeme mať e, novú politickú kondicionalitu, tak myslím si, že tu vzniká ďalšie riziko a občania to môžu vnímať ako nesprávne a nespravodlivé. Takže tie územné výhody eurofondov a pozitívny vplyv na budovanie EÚ, toto všetko môže byť e, podkopané. Myslím si, že by bolo vhodné zamyslieť sa e, opäť nad e, systémom kondicionality a mali by sme sa pozrieť aj na definíciu štrukturálnych reforiem možno zdôrazniť väčšiu účasť národných vlád, ktorých sa to týka. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ešte posledné vystúpenie, Kostán Skrel. Ďakujem pekne, pán predseda. Prezentácia, ktorú sme si práve vypočuli, ma naplňa trochu zmiešanými pocitmi, pretože diskusia medzi kolegami jasne dokazuje, že prezentácia ozrkadľuje niečo, čo sme mali urobiť ešte predtým, ako sme sa zaoberali návrhom komisie. Ešte predtým, ako sme vypracovali naše vlastné pozmeňovacie návrhy. Teraz tie pozmeňovacie návrhy, nielen, že sú predložené, už máme za sebou aj prvé čítanie. A to sa týka všetkých fondov, kde parlament sa zaviazal držať sa istého postupu dajme tomu práve často spomínaná otázka podmenenosti, kondicionality, to predsa parlament odsúhlasil a síce, že nechceme makroekonomickú kondicionalitu. Mali by sme sa teraz pripraviť na to, ako to v členských štátoch eh, presedíme tak, aby to získalo podporu. To sa možno podarí v prípade makroekonomickej kondicionality, ale to sa budú musieť členské štáty jednotne na tom dohodnúť. V niektorých krajinách pritom niektoré krajiny to vnímajú mm, pozitívne, na iných miestach však sa budeme musieť pozrieť na to, akou stratégiou dokážeme to, aby členské štáty boli na našej strane práve aj v otázkach územnej súdržnosti, ďalej v otázke koľko peňazí budeme ochotní dať iným centralizovaným programom Európskej únie z prostriedkov štruktúrnej politiky. Už sme vlastne túto bitku nechali v minulosti, e, čo sa týka tohto plnospodárskeho fondu. Iba čiastočne sa nám tento boj vydaril, pretože sme nemali väčšinovú podporu. Kolegovia z oblasti plnospodárstva neboli úplne presvedčení o tom, či by toto malo spadať e, do pôsobnosti všeobecného nariadenia. Teda vlastne dnes diskutujeme o niečom, čo sa malo prejednať zhruba pred pol rokom. Bolo by o mnoho lepšie aj pre nových kolegov práve, ak by sa mohli informovať o tom, aký je aktuálny stav rokovaní, aké stanoviska zaujal parlament. V tejto prezentácii totiž e, sa to objavilo iba naozaj okrajovo a preto mám dosť zmiešané pocity z tejto prezentácie. je pensais clôturer Dadis. Takže myslím, že môžem uzavrieť zoznam účastníkov do rozprávy ešte pán Bogovič. Ďakujem. Ďakujem aj za túto štúdiu. Myslím, že je veľmi užitočná pre všetkých. Poskytuje nám dobrý prehľad o koheznej politike, ale súhlasím s niektorými kolegami, ktorí sa vyjadrili k úlohe nášho výboru. Čo sa týka nového viacročného finančného rámca, tu sa všetci zhodneme na tom, že byrokracia je vážnym problémom v koheznej politike Tiež pracovníci v regiónoch nie sú e, v rovnakej miere kvalifikovaní, sú tam odlišnosti medzi krajinami, ale aj medzi regiónmi. Keď sa teraz pozerám na túto štúdiu, mám dojem, že sme zanedbali niektoré otázky. Prvým cieľom politiky súdržnosti je znižovať rozdiely medzi regiónmi Ja už som na to upozorňovala niekoľkokrát aj v minulosti. Veľkým problémom je migrácia z dedín do miest alebo zo znevýhodnených regiónov do miest alebo z niektorých eh, krajín Európy do iných krajín Európy. Teraz pracujeme na novej podobe politiky súdržnosti a mnohé z problémov ostali nevyriešené, napríklad eh, centralizácia niektorých fondov, Okrem toho niektoré e, fondy nie sú pridelované kohezným krajinám. A tiež e, sa očakáva ešte zintenzívnenie niektorých negatívnych trendov, nie ich zastavenie. Ďalej kapitola 414. E, tu by som rád upozornil na iniciatívu inteligentných obcí. Uvádza sa to na strane 25. Ďalej kapitola 5. Tu sa hovorí o mestskej dimenzii koheznej politiky. Čo to presne znamená? Európska únia investuje veľa, angažuje sa v mestskej agende, ale neangažuje sa dostatočne eh, v rozvoji vidieka, napríklad čo sa týka inteligentných dedín. Mali by sme sa tomu teda venovať intenzívnejšie na najbližších mesiacoch. Teraz sa už dostávame do poslednej fázy eh, v rokovaniach. Musíme si uzrejmiť, koľko prostriedkov bude k dispozícii na to, aby sa naplnili tie najprioritnejšie ciele, tak aby sme predišli tomu, že sa vidiek e, bude vyprázdňovať, odľudňovať. Nemali by sme pripustiť, aby sa všetci len stiahovali do miest a že všetci vzdelaní, kvalifikovaní ľudia budú žiť iba v mestách a v severnej a západnej časti Európy. Často sa hovorí o koheznej politike, o tom, aké má dopady. Ľudia majú dojem, e, že po tom, čo ich krajina sa stala súčasťou únie, že sa vlastne vyprázdňuje vidiek, e, všetko sa presúva do miest. Tomuto by sme mali zabrániť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže táto diskusia je veľmi e, bohatá. Vaša štúdia viedla k mnohým otázkam. No a máme tu kľúčové otázky ohľadom toho, ako sa vyvíja politika súdržnosti, ale taktiež aj pokiaľ ide o návrh komisie. Na rozdiel od kolegu Albrighta mm, mám pocit, že vy práve naopak ste sa možno eh, niekedy trošku eh, stiahli a um, odlíšili ste sa od eh, názoru Európskej uh, komisie. Ale chcem povedať, že výbor REGI, pokiaľ ide o tie otázky, ktoré ste identifikovali, tak my sme prijali naše stanovisko, tak ako to bolo odhlasované na plenárnom zasadaní, to znamená mandát na uh, ďalšie rokovania a v podstate to bude naše smerovanie pre ďalšie vyjednávanie, v ktorom budeme pokračovať. Vy ste hovorili o otázke partnerstva. Táto otázka bola identifikovaná našim výborom, takže e, je to dôležitý bod pri ďalšom rokovaní a my si za tým budeme stáť. Taktiež ste hovorili o obavách ktoré sa týkajú prerozdelenia EŠIF a EFRR. Opäť aj v tomto zmysle stanovisko REGI toto neschváluje. Potom sú tu otázky, ktoré ste identifikovali, vysvetlili a tam sa zhodujeme. Reforma politiky súdržnosti prichádza do veľmi komplikovaného bodu. A vy to zdôrazňujete aj vo vašej štúdii. Politika súdržnosti je kritizovaná, je nespravodlivo kritizovaná, útočí sa na ňu a vy hovoríte sami o tom, že nemáme tu koherentnosť medzi jednotlivými európskymi fondmi. A všetky politiky Európskej únie sa nezameriavajú na tie ciele, ktoré stanovuje článok 175 zmluvy. Práve z týchto dôvodov je potrebné, aby sme tu mali stanovené ciele, ktoré sa týkajú politiky súdržnosti a tie musia byť zdieľané aj s ostatnými politikami EÚ. V opačnom prípade nedosiahneme stanovené ciele. No a ešte jedna konkrétna otázka a odovzdám vám slovo. Vy ste hovorili o potrebe eh, zapojiť do tohto procesu aj občanov, mať eh, tu eh, demokratické návrhy, možno nejaké nové. Ja sa chcem opýtať, či máte nejaký konkrétny príklad. No a pokiaľ ide o zvyšok, tak myslím si, že všetky tie a základné problémy, o ktorých hovorí táto štúdia a o ktorú sme požiadali na začiatku roka. Mm, samozrejme, bolo to prerušené vzhľadom na voľby a máme tu e, dve legislatívne obdobia, takže práve preto táto štúdia bola odprezentovaná až teraz. Ale v každom prípade dotkli ste sa úplne e, všetkých otázok a vaše návrhy nás môžu inšpirovať na našu ďalšiu prácu. Nech sa páči, máte slovo. Okay, thank you, uh, to the chair. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj členom výboru. Myslím si, že štúdia mm, splnila svoj účel, ak vyprovokala veľkú diskusiu a mm, vaše pohľady a názory na súčasný stav a budúcnosť politiky súdržnosti. To bolo jej hlavným účelom, aby vlastne poskytla prehľad o hlavných Eh, témach eh, na základe existujúcej literatúry. Mali sa teda eh, zosumarizovať rôzne pohľady rôznych zainteresovaných a to všetko zosyntetizovať do 40 strán, najmä pre nových členov výboru, aby ste mali istý referenčný rámec. Čo sa týka tých kľúčových bodov, ktoré tu zazneli, napríklad to, čo spomínal Jan Obricht, aj predseda, Myslím, že výbor REGI musí e, pevne si stať na, za svojimi kľúčovými princípmi, ktoré už e, v histórii vždy zastával, zastával v teda pokiaľ aj v minulosti politiky e, napríklad rozvoj mestského, teda no, téma mestského rozvoja alebo zadrž- zachovanie rozpočtu politiky súdržnosti. Čiže aby sa v zásade zvyšovala pridaná hodnota tejto politiky. Čiže vraciam sa k tomu, čo povedal Francesca Donato. To je úloha Európskej komisie a inštitúcií EÚ, aby eh, prosenstvom svojej politiky eh, tvorili prídanú hodnotu domácej politike. Prvý bod sa týka zjednodušenia a strategického prístupu, s tým plne súhlasíme. Potreba, e, zaznela potreba zvyšovať synergický efekt. Áno, synergia medzi politikou súdržnosti a ďalšími politikami EÚ je to, kde vidíme veľa dobrých strategických plánovacích dokumentov, ktoré načetávajú víziu, ako to dosiahnuť, ale v podstate menej vidíme v oblasti implementácie, e, pokiaľ ide rôzne toky financovania, rôzne politiky. Mm, robili sme aj na túto tému štúdiu pred pár rokmi a môžete si ju e, pozrieť Nezachádzali sme do podrobností, napríklad pokiaľ ide o multiplikačný efekt, udržateľnosť projektov, administratívne náklady. To všetko je dostupné na web stránke komisie. E, tam sú hodnotiace štúdie predchádzajúcich období. A je tam množstvo štúdí, ktoré to kvantifikuje. Samozrejme, e, problémom je istý gold plating, e, ak teda národné Orgány pridávajú nejaké ďalšie požiadavky, ale sú to aj požiadavky národných e, orgánov, e, pokiaľ ide o nejaké vágne usmernenia alebo články v dokumentoch, potom komisia to musí interpretovať a e, vyvstávajú z toho ďalšie otázky pri implementácii a e, to sa potom celé nabaluje a zvyšuje to administratívne náklady a administratívne zaťaženie. čistí prispievateľia, samozrejme, ak sa rozprávate s občanmi v niektorých krajinách, tak nevnímajú možno tú hodnotu, ktorú by videli pri národnom prístupe. V predchádzajúcej štúdii, kde sme mali fokusové skupiny s 250 občanmi v 17 regiónoch, sme e, toto neskonštatovali. Väčšina občanov chce sa vyjadrovať k tomu, ako sa tá politika financuje, majú celkom dobrú predstavu a chcú taký decentralizovaný prístup, chcú sa viac vyjadrovať k tomu, čo sa bude financovať v rámci tých projektov, čo vyplýva samozrejme z toho princípu partnerstva, ale ako by sa to nedostalo až k občanom, že presne toto tá politika vlastne robí. Hmm, na otázku Konstance Krell, áno. Odporúčania by sa dali interpretovať, takže prichádzajú neskoro, ale ja si myslím, že nikdy nie je neskoro. Tvorba politiky a demokracia sa nezastavuje, stále sa vyvíja. Musíte naďalej argumentovať, zastávať si svoje stanoviská, pretože to e, sa prejaví v budúcej implementácii, v budúcich reformách. Myslím si, že je tiež dôležité vedieť, aká je história politiky. To sme sa snažili vlastne e, načrtnúť aj to, aké bolo stanovisko parlamentu vo svojich teda v jeho správach a stanoviskách. Pokiaľ ide o ekonomickú správu, zase zazneli tu otázky, čo by to znamenalo teritorializovať tú ekonomickú správu. Sú tu odporúčania špecifické pre krajiny, ktoré nie sú veľmi prispôsobené regionálnym a lokálnym potrebám, príležitostiam a dalo by sa tvrdiť, že to je vlastne od úloha programovania tých partnerských dohod a tak ďalej. Tam má prebiehať tá, tá debata, ale myslíme si, že je dôležité uh, pripomenúť to aj na tej vyššej strategickej úrovni, pretože pokiaľ ide o programovanie a implementáciu, nie vždy je jasné, uh, ako sa bude presadzovať tento teritoriálny prístup v rokovaniach, takže v niektorých členských štátoch, v niektorých regiónoch ehm, zaznieva kritika na margo tej ehm, reformnej agendy. Nie sú presvedčení, že sa to pretaví do skutočnej diskusie o rozdieloch medzi regiónmi v krajine a ako ehm, riešiť tieto rozdiely pokiaľ ide o angažovanosť občanov, nezachádzali sme do podrobností, pokiaľ ide o konkrétne príklady, ale myslím si, že eh, vo väčšine eh, krajín je príklad, eh, teda sú príklady toho, ako prebiehajú dialógy s občanmi, ako sa realizuje demokracia, čiže je to taký nový prístup, to sa teda deje Napríklad Škótsko, kde žijem ja, e, tam je fond práve na, takýto, e, na takúto participatívnu e, tvorbu rozpočtu, ale politika súdržnosti to nerobí, mala by to robiť, mala by ťažiť práve z týchto príkladov. Pretože ako inak dokážete zapojiť občanov do implementácie, ak sa nezapájajú už do fázy prípravy tvorby. Myslím, že tým som zareagoval na tie kľúčové pripomienky, ktoré tu zazneli, ale veľmi rád doplním, ak mi niečo uniklo. Merci beaucoup pour vos réponses et la présentation. Ďakujem pekne eh, za vaše odpovede, ďakujem pekne za odprezentovanie vašej štúdie. Len veľmi stručne doplním, keď som si čítal túto štúdiu, tak eh, v podstate E, som e, sa stotožňoval so stanoviskom Európskeho e, parlamentu, ktoré budeme ďalej obhajovať. A teraz navrhujem, aby sme prešli k ďalšiemu bodu eh, nášho programu ide o dôležitú vec. Eh, čaká nás výmena názorov s generálnym riaditeľom pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie, eh, pánom Markom Lemaitre. Náš výbor má pravidelne takéto stretnutia buď e, so samotným e, komisárom alebo s generálnym e, riaditeľom. Takže toto je veľmi dôležitý moment, aby sme teda kládli otázky ohľadom nášho ďalšieho smerovania. A pripomínam, že pán Lemetr je úradník, a nie je politik, takže máme tu otázky, ktoré položíme aj predsedničke Európskej eh, komisie, ďalej eh, kandidátke alebo kandidátovi, ktorý ehm, tu bude predstavený eh, práve na regionálnu politiku a pán Lemaitre bude hovoriť o implementácii jednotlivých fondov a taktiež o spôsobe, ako je to všetko zorganizované v Európskej komisii, takže nech sa páči, máte slova a potom tu budeme mať rozpravu. Som veľmi rád, že ste opäť medzi nás prišli. Nech sa páči. A ďakujem pekne, pán predseda. Pán Omadži, ďakujem za tieto ochranné slova. Again. Je mi veľkým potešením že som opäť získal pozvanie na schôdzu výboru REGI. Spomínam si, keď som tu bol naposledy, keď som mal možnosť diskutovať s vašim výborom, účasť tedy bola zhruba desatina oproti tomu, aká je dnes. Dúfam teda, takáto účasť, ako je dnes, bude pretrvávať aj do budúcna pri našich stretnutiach. Myslím, že to prispieje ku kvalite našich diskusí Chcel by som eh, na úvod eh, zablahožila všetkým poslancom tu prítomným k zvoleniu a tiež eh, vám blahoželám k tomu, že ste si zvolili výbor Regi. Predpokladám, že vám to bude prinašať radosť. Tento výbor totiž v najbližších 12 mesiacoch sa bude zaoberať podľa mňa strategickými zásadnými otázkami pre ďalšie fungovanie únie v najbližšom desaťročí. Tiež by som rád zablahoželal vám, pán predseda, ako aj vašim podpredsedom k zvoleniu do funkcií vo výbore regii a tiež by som rád osobitne pozdravil pani komisárku Krecu, s ktorou som mal príležitosť, potešenie spolupracovať v posledných rokoch na portfóliu koheznej politiky. Som vďačný za túto včasnú príležitosť diskutovať s vami, pretože sa domnievam, že je naozaj na mieste vnímať to s naliehavosťou, Musíme sa snažiť o to, aby zmeny v inštitúciách nespôsobili omeškania vo včasnom rozhodovaní, ktoré je nevyhnutné z hľadiska budúcnosti koheznej politiky a tiež hľadiska podoby rozpočtu Európskej únie do budúcna. Isté, že sme vám plne k dispozícii Vieme, že viacerí z vás ste novozvolení tu v Európskom parlamente. Možno ste poprvýkrát e, sa stali súčasťou rozhodovania o koheznej politike. Chystáme sa sprístupniť vám informácie o koheznej politike, o jej vývoji doteraz a taktiež e, sa vás budeme snažiť oboznámiť aj s našimi plánmi do budúcna. Dnes sa chcem sústrediť na tieto aspekty čiastočne, ale nie do veľkých podrobností. Chcel by som sa zamerať na tri hlavné témy. Poprvé, chcel by som vás informovať o tom, čo sa aktuálne udialo od marca, ako konkrétne sa plnia princípy aktuálneho programovacieho obdobia 2013 až 2020, aká je situácia v tejto oblasti, ďalej druhá téma, aké praktické kroky na ceste k príprave podoby ďalšieho obdobia kohezné politiky sa chystáme prijať. A v neposlednom rade sa chcem zamerať na to, aké e, konkrétne máme predstavy e, o budúcej podobe koheznej politiky pre najbližšie 10 ročie. Mám pripravenú PowerPointovú prezentáciu, na ktorú príliš dobre nevidím, ale dúfam, že vy na ňu vidíte dobre. Chcel by som neskôr pripomenúť význam koheznej politiky v súčasnosti Kohezná politika predstavuje zhruba tretinu rozpočtu Európskej únie v súčasnosti a jej tri hlavné nástroje sa týkajú Európskeho fondu regionálneho rozvoja, to predstavuje niečo viac ako 200 miliard eur, na roky 2014 až 2020 ďalej kohezný fond, to je zhruba 75 miliard a Európsky sociálny fond zhruba 97 miliard pacientom a samozrejme pod patronátom je výbor pre zamestnanosť. A v rámci komisie to majú na starosti moji kolegovia z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. V tomto období sme získali možnosť využiť isté novinky. Konkrétne sme zaviedli e, isté výkonnostné ukazovatele, ktoré nám vlastne umožnili oboznámiť sa s tým, čo chceme dosiahnuť do konca tohto obdobia. A tu vidíte niektoré tieto ciele konkrétne uvedené Chcel by som upozorniť, že mnohé z týchto cieľov majú priamy dopad na životy našich občanov. Dajme tomu eh, dostupnosť pracovných miest, eh, ďalej eh, zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Tu, dajme tomu, vidíme, že 55 miliónov občanov by malo prospech, ak by sa zlepšili služby v zdravotníctve tomto období. Ďalej zlepšenie eh, zariadení na starostlivosť o deti, taktiež eh, zlepšenie infraštruktúry v školstve, ďalej eh, zefektívnenie spotreby energie, to by zahrňalo aj znižovanie energetickej chudoby, ďalej lepšie pokrytie vysokorýchlostným internetom. To je samozrejme tiež nevyhnutné na zaistenie dostatočnej kvality života našich občanov. Teda podľa mňa sú to vysoko relevantné ciele, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Aká je teda aktuálna situácia z hľadiska plnenia týchto vznešených cieľov? Myslím, že by sme e, nemali zatvárať oči pred realitou. Realita je taká, e, že výsledky nie sú uspokojivé. E, na tomto grafe vidíte dve krivky. Jednak e, sa tu znázorňuje pokrok v plnení kohezné politiky v rokoch 2007 až 2013. A tu pripomeniem, že to bolo obdobie krízy, veľmi vážnej krízy. A druhá krivka znázorňuje, ako doposiaľ, teda v období 2007 až pardon, obdobie 2013 až 2020 prebieha e, tá vyššia krivka je za predchádzajúce obdobie, tá nižšia krivka je za aktuálne obdobie. Vidíme, že očakávanie je také, že tieto krivky budú sa dosť e, značne odchyľovať ešte e, dosť dlho obdobie. Pozrime sa na to, čo to znamená v číslach. Čo sa týka konkrétneho plnenia e, politických cieľov, sme takmer v závere 6. roka tohto finančného rámca a zatiaľ sme nesplnili ani štvrtinu, teda nevyužili sme ani štvrtinu sum, ktoré sú k dispozícii. O akých sumách hovoríme? 380 miliard eur. Predpokladám, že sa všetci zhodneme na tom, že je to dosť chabý výsledok a postupuje to veľmi pomaly. Budeme musieť veľmi rýchlo a výkonnosť e, zlepšiť. Ak by sme sa e, pozreli na rok 2020 a ak budeme vychádzať z toho, že to bude dobrý rok, tak či tak viac ako polovica koheznej politiky z tohto obdobia sa nebude môcť považovať za implementovanú v v rámci tohto viacročného finančného rámca toto nie je udržateľná situácia, to musím povedať veľmi otvorene. E, s čím to súvisí? Súvisí to s príliš laxnými finančnými pravidlami. To znamená, že pravidlá ostavovania, ktoré poznáme z minulosti, v tomto období boli uvoľnené tým, že sa umožnilo posunúť sa e, k modelu N plus 3. To znamená, že členské štáty majú k dispozícii až 3 roky navyše, aby minuli vyčlenené sumy a dopady to má veľmi jasné. Čím sa to vysvetľuje? Vysvetľuje sa tým, e, že administratívna kapacita v Európe by zrazu úplne padla oproti predchádzajúcim obdobiam? Nie. Kohezná politika je e, odrazu príliš komplikovaná oproti minulosti, ani to si nemyslím. Jednoducho je realita taká, že pravidlá sú príliš um, laxné, čo umožňuje všetkým aktérom v celom systéme členských štátoch konať pomalšie. Podľa mňa to nie je na prospech e, kvality. Celkom iste je to na škodu všetkého toho, na čo sa shodneme, že je prospešné pre občanov. Občan totiž nevidí prospech z koheznej politiky, ak sa minula ale štvrtina peniazy, ktoré sú k dispozícii. A ešte doplním, že naozaj dúfam, že sa nám podarí výrazne veci urýchliť, pretože sme svedkami hospodárskeho spomalenia. A čo to znamená? To znamená, že sa e, zvyšujú verejné investície, teda prostriedky sú k dispozícii, teda aj e, tá palebná sila je k dispozícii. Pozrime sa teraz na optimistickejšiu stránku. To sa týka e, výberu projektov. V rámci výberu projektov sme zhruba na rovnakej úrovni ako v, roku, v rokoch 2017 až 2013. Ale Určite by sme nemali odvracať pohľad od eh, dosť vážnej veci v tejto politike súdržnosti, pretože výber projektov neznamená nič, pokiaľ ide o eh, to, že chceme ľuďom zmeniť život. No to sú len rozhodnutia na papieri. Tieto dva rozmery konkrétne minuté prostriedky na jednej strane a výber projektov na strane druhej. To je e, tu znázornené na jednom diagrame, aby ste si mohli pozrieť, kde sa nachádza každý členský štát. Čiže na x osi je konkrétne e, minutie prostriedkov. Čiže čím viac nápravo ste, tým viac ste e, minuli prostriedkov a na y e, osi toto je e, miera výberu projektov. Čiže tá mm, čiarkovaná línia to je priemer a EU a trošku menej než 25 ak sa teda odpočítajú tie zálohy, čo nie je implementácia, čiže to je mm, plus minus to konkrétne, konkrétne minuté prostriedky. Čiže všetky členské štáty napravo od priemerov sú relatívne dobrí, pokiaľ ide o implementáciu. A všetky členské štáty naľavo no, veľmi pomalé, mm, veľmi mm, slabo implementované. No a z hora nadol to je výber projektov, čiže také včasné rozhodnutie smerom k implementácii. No a tento diagram je z verejne dostupného nástroja, kde sú všetky dáta ohľadne výkonnosti, implementácie, e, čo máme zozbierané zo všetkých členských štátov. Je to aktualizované denne Môžete sa teda na to ísť pozrieť, keď e, budete potrebovať nejaké čísla, pokiaľ ide o toto obdobie, ako sme ďaleko napríklad vo vašom členskom štáte. Nájdete si teda na web stránke a databáza sa volá Open Data Platform. Hovoril som o výkonnosti a o tom, že sme zrealizovali, že sme sa viac zamerali na e, výkonnosť v tomto období. Jeden konkrétny mechanizmus, ktorý sme tu zrealizovali v súčasnom období, aby sme mali istý mechanizmus stimulov pre individuálne programy a individuálne priority v týchto programoch. To je tzv. výkonnostná rezerva. Čiže 6 dostupných e, objemov pre všetky operačné programy bolo na začiatku obdobia zadržaných a uvoľnia sa iba ak programy do konca 5. roku, čiže do konca roku 2018, e, dosahovali svoje výkonnostné ciele. A tá previerka, kde sa nachádza každý operačný program na konci roka 2018, to sme robili v júli a auguste, čiže je to veľmi čerstvé a chcem sa s vami podeliť o to, aký je teda celkový výsledok eh, tej, tohto hodnotenia výkonnosti. 6%, o ktorých som hovoril, ktoré teda bolo zadržané, to bolo dokopy 27 miliard eur na všetky programy. 22 z týchto 27 miliard, čiže asi 80 bude definitívne poskytnutých na pôvodné programy a priority. Čiže 80 peňazí tam sa dosiahnu pôvodné ciele. Čo je podľa mňa celkom fajn. A naopak, 5 miliard eur sa bude musieť realokovať na programy, ktoré dosahujú cieľa výkonnosti alebo svoje priority v rámci programov. A to sa momentálne začína. Hm vo všetkých dotknutých členských štátoch a mali by sme to teda dokončiť do konca roka. Čiže bude potrebné isté preprogramovanie. A k tomu mám dve pripomienky. Anticipujúc trošku budúcnosť, naše budúce návrhy. Jednak myslíme si, že by sme sa určite nemali vzdať zamerania sa na výkonnosť, ako to máme momentálne. A moja druhá pripomienka je, že toto, keď budeme mať všetko završené, to preprogramovanie a tak ďalej, celý tento proces, tak to môže byť do istej miery frustrujúce, pretože celý tento proces je veľmi mechanický. Pozrite sa na výstupy, vidíte, či sa dostatočne približujete k naplneniu cieľov. A ciele na začiatok možno neboli stanovené rovnako ambiciózne, niektoré boli možno trošku konzervatívne, niektoré veľmi ambiciozne. A možno v končnom dôsledku zoberieme peniaze z niečoho, mu, čo dnes považujeme za mimoriadne dôležité priority, aby sme to presunuli do iných oblastí, ktoré keby sme boli mali na výber, tak by sme nechceli posilňovať. A preto sme navrhli niečo iné do budúcnosti. Nie také mechanické, niečo kvalitatívne. Prostredníctvom pravidla 5 plus 2 teda rozdelenie programového obdobia na 5 plus 2, tak ako sme to navrhli. Čiže posledné dva roky by bolo možné to komplexne aj politicky posúdiť, aké sú najaktuálnejšie priority únie, aký je aktuálny vývoj vo svete, ktorý treba zohľadniť Naša skúsenosť teda s týmto hodnotením výkonnosti a redistribúciou výkonnostných rezerv nám potvrdzuje, nás utvrdzuje v presvedčení, že ten prístup, nie že by sme odhľadli od výkonnosti, ale že bude to také vyváženejšie, to, že toto je ten správny smer, ktorým by sme sa mali uberať. Možno niektorých z vás bude veľmi zaujímať, e, kde je tých 5 miliárd. 4 členské štáty e, sú relatívne slabé vo výkonnosti v dosahovaní svojich e, predbežných cieľov a súvisí to samozrejme neprekvapivo aj s rýchlosťou implementácie. Takže to sú tie najpomalšie pri implementácii Taliansko, Španielsko, Slovensko a Rumunsko. Len niečo k mm, minulosti. Politika súdržnosti bola často kritizovaná za to, že v zásade nedokáže využiť všetky prostriedky, ktoré sú k dispozícii, že ešte stále sa platia veci z pred 20 rokov a tak ďalej. No, čo sa týka na, e, teda pokiaľ je o uzatvorenie obdobia 2007 až 2013, tam sa dosiahol dosť pozorohodný pokrok a to veľmi rýchlo pri teda ukončovaní veci, aby sa zabezpečilo, že neostanú žiadne otvorené chyby. A dnes nám ostáva len asi 3 miliardy eur, ktoré ešte treba vyplatiť. To je menej než 1% pôvodného celkového rozpočtu na politiku súdržnosti 2007 až 2013. Ale opäť by som zdôraznil, roky 7 až 13, tam nebolo to N plus 3, ale M plus 2, preto to bolo celé trošku efektívnejšie. Teraz eh, k tej praktickej príprave, no, ktorú sme už začali na roky 2021 až 2027, chcem vás ubezpečiť, že to nie je preto, aby komisia vás postavila pred hotovú vec, alebo aby sa presadila ako zákonodarca, alebo by teda nejako upravovala regulačný rámec, ktor- o ktorom vy ešte spolu s radou budete rozhodovať. Ide o to, aby sme sa prakticky pripravili a teda, aby sme tento raz mali operačné programy, partnerské dohody schválené včas komisii, aby mohlo ďalšie obdobie začať naozaj 1. januára 2021 bez akéhokoľvek omeškania. Ako sme k tomu pristúpili? Ako asi viete, navrhli sme, aby sa posilnilo prepojenie medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom a ekonomickou správou, celým týmto cyklom. Takže sme použili posledný cyklus európskeho semestra, ktorý prebehol v prvej polovici tohto roku, aby sme sa s členskými štátmi a s Európskym parlamentom podelili o analýzu komisie a závery, ku ktorým dospela komisia. O čom? O dvoch veciach. Regionálne rozdiely analýza regionálnych rozdielov v jednotlivých členských štátoch a po druhé investičné medzery, potreby, ktoré sme vnímali, ktoré by mohli viesť k prioritizácii v rámci politiky súdržnosti v nadchádzajúcom období. To všetko bolo zabalené do tzv. E, správ o krajine v rámci európskeho semestra. Vypracovali sme správy o krajine pre každý členský štát a ja by som vás e, rád pozval, aby ste si pozreli správu o krajine, ktorú poznáte najlepšie a nájdete tam to, čo som tu práve spomínal a obzvlášť teda prílohu, prílohu k týmto správam o krajine, kde je načrtnuté, to, čo na základe objektívnej analýzy považuje komisia za prioritné témy, ktoré by sa mali preberať v rámci politiky súdržnosti v nadchádzajúcom období. V rámci regulačného rámca sme navrhli novú architektúru pre politiku súdržnosti a ja sa k tomu ešte vrátim v podstate tu máme takých 5 cieľov politiky a tu vidíte, aké priority sme zvýraznili v rámci týchto príloh pre správ- k správam o krajine pre jednotlivé členské štáty. Vyzvihnem tie dva extrémy. Na jednej strane v tom najvrchnejšom riadku vidíte niekoľko členských štátov, ktoré majú veľmi skromné alokácie v rámci politiky súdržnosti, nejakých 10-15 eur na osobu a rok, nie viac. Fínsko, Švédsko, Dánsko, Írsko, Luxembursko. Navrhujeme týmto členským štátom, aby sa naozaj eh, vo svojom vynakladaní prostriedkov z politiky súdržnosti zamerali iba na dve priority. Pol- cieľ 1 Čiže inteligentnejšia Európa, to znamená inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, digitalizácia a, a cieľ e, politiky 4, čiže to je ľudský kapitál, e, upscaling, rescaling a tak ďalej. No a potom sú tu je tu ten druhý extrém a to je posledný riadok relatívna väčšina to sú vlastne zásadné potreby vo všetkých piatich cieľoch a tam politika súdržnosti môže e, mať teda naozaj väčšiu palebnú silu, pokiaľ ide o investície a investičné možnosti. Takže nie je to len o inováciách, je to, sú to aj aktivity v oblasti klímy, ochrany životného prostredia, týka sa to aj zásadnej infraštruktúry, ktorá spája. Um, sú tam, teda je tam oblasť dopravy, energetiky, digitálne prepojenia a tak ďalej. A je to tiež prístup vychádzajúci z miesta, čiže ten politický cieľ 5. To sme teda navrhli na toto obdobie. Už sme sa som takých spúšťacích podujatí e, spojili so všetkými členskými štátmi na základe týchto správ o krajinách a som veľmi rád, že to bolo veľmi dobre prijaté, že to veľmi dobre prebehlo. Myslím si, že to bolo isté povzbudenie pre členské štáty, aby sa začali zamýšľať nad nadchádzajúcim obdobím, čo by tam chceli urobiť v priebehu nadchádzajúcich, e, nadchádzajúceho obdobia a myslím si, že to pomôže aj tak povediac zmierniť to napätie medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom, ktoré navrhovala komisia, pretože členské štáty si môžu všimnúť, že k tomu pristupujeme veľmi pragmaticky a chceme členským štátom pomôcť, chceme ich inšpirovať k vlastným úvahám, aké sú priority do budúcnosti, pokiaľ ide o vynakladanie prostriedkov. Aby sme teda budovali na tejto dynamike, požiadali sme členské štáty, aby nám dali nejaký indikatívny harmonogram, že kedy by vedeli predložiť prvé veľmi hrubé návrhy operačných programov a partnerských dohôd a kedy budú vedieť predložiť tie definitívne návrhy, ktoré by potom komisia mohla schváliť. Veľmi nás potešilo, že všetky členské štáty na to zareagovali a všetky uviedli také navrhované harmonogramy, ktoré nás naplňajú nádejou, že programy sa budú dať prijať do konca roka, budúceho roka a že programové obdobie bude môcť začať na čas. Samozrejme, všetko bude e, závisieť od toho, ako spolu zákonodarcovia príjmu právny rámec. Ale opäť máme nádej, že medziinštitucionálne interakcie čo najskôr ešte v priebehu budúceho roka dospejú k dohode o rôznych právnych textoch. A teraz ešte niekoľko pripomienok, niečo, čo som ešte chcel vyzvihnúť a to už bude môj záver. Čo sa týka návrhov, ktoré sme predložili do budúcnosti. Predložili sme to pred takmer 1,5 rokmi a Európsky parlament na tom veľmi intenzívne, usilovne pracoval a prijal pozície a stanoviská pod vedením bývalého spravodajcu. A som veľmi rád, že bol potvrdený v tejto funkcii. Takže naozaj dúfame, že parlament sa opäť čoskoro dostane k činom, že čo najrýchlejšie bude s radou opäť v kontakte. Prvá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je naša snaha naozaj zmodernizovať politiku, aby bola pripravená na ďalšie desaťročie, keď sa bude realizovať. Mali sme, respektíve navrhli sme politiku, ktorá by ostala k dispozícii všetkým regiónom Európy a myslíme si, že máme na to dobré dôvody. Dôvod je to, čomu hovoríme tzv. twin transition, čiže taká, taký dvojčkový prechod, určite to tu ostane je to zásadné pre našu budúcu prosperitu a je to zásadné v končnom úsledku pre súdržnosť v Európe. A táto Twin Transition to je vlastne technologická akcelerácia, ktorú, ktorej sme svedkami a je to zmena klímy. Zvolená predsednička komisie už k tomu vyslala veľmi jasné signály. Po druhé, ako som už spomínal, máme tu také zúžené menu tých širších politických cieľov. Po tretie, navrhujeme, aby sme sa sústredili na to, čo je dostupné, aké sú najvyššie priority únie zo všeobecného pohľadu, ale aj z pohľadu súdržnosti samotnej. A navrhujeme, aby sme sa sústredili najmä na to, aby sa dobiehal pokrok v Európe tým, že sa bude šíriť inovácia, digitalizácia a na to sa teda musíme zamerať v politike súdržnosti najmä na cieľ 1, a to všade v Európe, nie len v tých rozvinutejších regiónoch. A po druhé, takisto by sa mali dostatočne zamerať na cieľ politiky 2, lebo to je mm, dosť prepojené s agendou v oblasti klímy. Hovoril som o pani von der Leyen, ako viete, naznačila, že si myslí, že by sme mali si dať vyššie ciele na rok 2030, aby teda aspoň o 50% sa znížili emisie CO2. Ak hovoríme o roku 2030, to bude to ďalšie obdobie politiky súdržnosti, kde sa teda budú musieť isté veci udiať. A preto mm, sme sa v našich návrhoch sústredili práve na tento politický cieľ 2, teda udržateľnejšia a zelená, zelenšia Európa. A napokon v rámci modernizačnej agendy by som chcel ešte raz sa vrátiť k nášmu návrhu toho prístupu k programovaniu 5 plus 2. Myslíme si, že potrebujeme takúto flexibilitu, aby sme mohli prispôsobiť veci v posledných dvoch rokoch podľa toho, ako sa budú veci vyvíjať a takisto aj podľa toho, aká bude transformácia inštitúcií. O 5, o 5 rokov e, bude nový parlament, nová komisia, tí budú mať možno úplne iné e, predstavy a bude potrebné samozrejme zohľadniť aj výkonnosť, ako som spomínal. Hmm. Druhé kľúčové slovo, ktoré by som e, spomenul v súvislosti s našimi návrhmi, to je zjednodušenie. Veľmi nás potešilo, že naša snaha ísť čo najďalej v tom zjednodušovaní, že e, to spolu zákonodorcovia ocenili a vidíme mm, trošku to, z čoho sme mali obavy, v priebehu legislatívneho procesu je tu istá tendencia veci trošku komplikovať a ja by som rád eh, pripomenul, aby sme nezabúdali na tento dosť zásadný cieľ zjednodušenia. A viem, že to je náš spoločný cieľ po tretie. Táto politika, ako ste už iste pochopili, tá politika musí byť rýchlejšia, než je dnes. Neprináša občanom výsledky dostatočne rýchlo. Svet na nás nečaká. Politika súdržnosti musí uľahčiť transformáciu, ktorú máme pred sebou. A preto musí pomáhať občanom pri zvládaní tých všetkých zmien. Na to musíme posilniť naše úsilie, byť lepší, Dokázali sme to v minulosti, takže som si istý, že to dokážeme aj v budúcnosti. A ako ste videli, veľa sme sa zamýšľali nad tým, čo by mohlo urýchliť politiku. Teda nie je to len táto N plus 2 či N plus 3 záležitosť, ale ide aj o príjmanie programov na čas, aby to nemeškalo nejakých 12-18 mesiacov, aby sme teda sa dobre rozbehli aby pro, projekty, ktoré eh, prebiehajú, aby sa mohli okamžite eh, prevziať aj v budúcnom, v budúcom období, aby tam nebol ten fenomén stop and go, aby sme nemali, aby sme neobjavovali na novo koleso. Ak sú systémy, ktoré fungujú, aby teda ostali funkčné. A napokon štvrtý kľúčový pojem, ktorý by som spomenul, je ferovosť férovosť, pokiaľ ide o udržanie vysokej koncentrácie prostriedkov na, tých, na tie najchudobnejšie regióny. Naše návrhy to zohľadňujú. Ale férovosť aj pokiaľ ide o dosiahnutie dobrej rovnováhy medzi solidaritou a vlastnou zodpovednosťou. A opäť myslíme si, že by sme sa mali vrátiť k predchádzajúcej praxi, napríklad pokiaľ ide o spolufinancovanie. Členské štáty by sa mali viac zhostiť týchto projektov súdržnosti, malo by tam byť viac národného spolufinancovania, čím dosiahneme e, politiku súdržnosti, ktorá bude mať silnejší pákový efekt a teda aj väčšiu investičnú kapacitu. Hovoril som trošku dlho, pán predseda, dúfam, že e, ma budete naďalej chrániť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Bola naozaj vyčerpávajúca, úprimná a Samozrejme, nič iné sme od vás ani e, neočakávali. Teraz e, nasleduje e, rozpráva Korina Kretu, potom kolega Novakov, Konstanz Krell, Stefan Bižu a sekretariát si zapíše ďalšie žiadosti o slovo. Korina Kretu, nech sa páči. Ďakujem. Drahý Mark, drahý generálny riaditeľ, ďakujem za prezentáciu. A ja by som sa ti rada poďakovala za usilovnú prácu. Chcem sa poďakovať aj celému DG Regio a všetkým oddeleniam Európskej komisie za vynaložené úsilie, nelahké úlohy v minulosti máme za sebou. Ja by som ako poslankyňa eh, si kladol za povinnosť byť eh, veľmi ostrá na komisiu, ale to prenecháme eh, ostatným kolegom a poslancom. Ako ste uviedli, sme teraz v čase prechodu, ale zároveň sa snažíme zaistiť kontinuitu plnení. Viete, že sme aj spoločne boli v mnohých členských štátoch. Žiadali sme o predkladanie urýchlené plnenie už rozbehnutých programov. Je mi veľmi ľúto, že sme teraz v tejto fáze. Naozaj si myslím, že by sme mali požiadať členské štáty, aby prevzali zodpovednosť za to, že nevyužili peniaze, že vlastne pripravili občanov o túto možnosť zlepšiť si kvalitu života životné podmienky. Ak môžem uvieť príklady z Rumunska, aj keď plnenie je pomalé, vieme, že nie sú žiadne ďalšie projekty predložené komisii rozsiahlejšie. To znamená, že peniaze sú k dispozícii. Peniaze čakajú tu v Bruseli na dobré projekty, aby sa vyčlenili a členské štáty projekty nepredkladajú. Krem toho sa domnievam, že musíme tiež vyzvať radu, aby oživila rokovania o novom programovom období. Bolo to pre nás neľahké, ako už uvedol predseda Ži, máme za sebou aj pred sebou ťažké chvíle. Snažíme sa o vyváženosť. Poprvýkrát v histórii Európskej únie kohezná politika má najvyššiu sumu pridelenú 338 miliard eur. Musíme e, za to bojovať e, od 2. mája. Prebehli iba tri trialógy. Je to naozaj veľká záhada. Z môjho pohľadu prečo rada nerozhodla tak, aby viacročný finančný rámec bol na programe viackrát. A prečo bol na programe iba raz v priebehu 1,5 roka? Myslím, že aj verejnosť asi eh, zaslúži viac ako 10 krajín eh, vo svojich projektoch eh, požaduje viac ako 50%, 50% nasadenie verejných financií. Je dôležité preto oživiť tieto rokovania Musíme teda postupovať tak, ako je doteraz. Spoločne komisia aj parlament. Doposiaľ sme konali jednotne. Chcem sa poďakovať všetkým za spoluprácu. Aj poslancov v minulosti sa chcem poďakovať. Je to pre mňa dosť zvláštne vystúpať v tejto pozícii, ale môžete si byť istí, že urobíme všetko preto, aby sme vyhoveli očakávaniam občanov. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej, Ondrej za EPP. Ďakujem. Vážny pán Mark Lemetre za skupinu EPP by som vás rád privítal na tomto prvom zasadnutí výboru regii po letnej prestávke. Teší ma, že začíname takouto významnou témou. Predstavili nám vás ako experta, nie ako politika. Ja s tým čiastočne nesúhlasím, pretože viete, ako politicky významná je kohezná politika pre mnoho členských štátov únie. Viem, že sa snažíte veľmi usilovne, ja vašu prácu dlhodobo sledujem. Neskôr sa mi zdalo, že z vašej prezentácie tá krivka je zhruba 200%, čo sa týka implementácie, zdalo sa mi to byť v poriadku, ale potom som si všimol, že je to ešte len v polovici obdobia, to je 50% na výkonnosť a niektoré krajiny sú len v polovici, polovice, to je 25% a Nedá sa to povedať nejako inak, len že je to alarmujúce, pretože 5 rokov po začiatku programovacieho obdobia to nevyzerá dobre. A to najmä v časoch, keď hovorím o budúcnosti viacročného finančného rámca. Nepochybujem o tom, že my všetci priatelia koheznej politiky budeme požadovať eh, viac finančnej podpory pre koheznú politiku pričom e, využívam len 25 z toho, čo je k dispozícii v súčasnosti. Neviem predvídať budúcnosť, ale viem si predstaviť, aká bude odpoveď. Mám len jednu e, krátku, stručnú otázku. Povedali ste, že ste pripravení začať rokovať. Ja ako spravodajca môžem povedať, že ja som pripravený začať rokovať, ale Neviem, ako je na tom rada, pretože my už sme pripravení pol roka. A nikam ďalej nás to neposunulo. Viem, ako veľmi sa snažila komisárka Krecu spolu s mojou spoluspravodajkyňou Konstance Krel, ak sa budeme naďalej uberať týmto smerom, rovnakou rýchlosťou, programovacie obdobie 2021-2027 nebude o nič lepšie než je to aktuálne. Teda vlastne mám dve otázky. Kedy si myslíte, že by mohli začať trialógy opäť s plným mandátom rady? A druhá otázka, aké opatrenia príjma komisia na to, aby sa zlepšila výkonnosť členských štátov, čo sa týka um, miery absorpcie. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za socialistov eh, Konstance Krel. Ďakujem, pán predseda. Ja som sa chystala položiť niekoľko otázok a mám niekoľko poznámok aj k aktuálnemu obdobiu, aj k budúcemu obdobiu. Pán Lemetr, eh, správne poukazujete na to, že sa eh, veľmi chabo absorbujú prostriedky aj ja to konštatujem, ale vidím tu problém v súvislosti s byrokraciou aj na európskej strane tom aktuálnom období e, to bolo citeľné. Preto sa chcem opýtať, či naozaj sme e, predsa len e, neschválili nariadenie Omnibus k zmene finančných pravidel Európskej únie. Sú nejaké pozitívne vplyvy tohto rozhodnutia? Podarilo sa už niečo zjednodušiť na úrovni členských štátov, alebo sme si to mohli celé ušetriť? A druhá otázka. Tie podmienky vopred to sú podľa mňa veľmi dôležité. Myslím, že je dôležité, že sme ich zaviedli a síce, aby sme sa e, orientovali na kvalitatívne lepšie projekty. Mm, to čiastočne spôsobilo to obežkanie. Do ďalšieho obdobia sa to nebude môcť posunúť. O tie ďalšie tri roky to by ste žilo o implementáciu. To je podľa mňa dôležité povedať. Hovorili ste o výkonnostnej rezerve. Viete, že parlament bol proti tejto rezerve a Tvrdíte, že sa to ani príliš nevyužíva. V posledných rokoch sa potom predložil návrh, aby sa prostriedky z tejto rezervy využili na financovanie národných štruktúrálnych reforiem. Parlament tento legislatívny návrh zamietol a komisiu vyzývame, aby stiahla svoj návrh. Ja z vašich eh, vyjadrení vyvodzujeme, že celá táto výkonnostná rezerva teraz sa využije inak. Znamená to, že legislatívny návrh na financovanie štruktúrnych reforiem členských štátov sa tým pádom stiahol, alebo chcete aj bez legislatívneho orgánu predsa len financovať národné štruktúrne reformy tým, že ste to takto zmenili v programovaní ďalej. Čo sa týka budúcej politiky koheznej politi- budúcej podoby koheznej politiky. Viete, čo navrhol parlament. Parlament požaduje 30 prostriedkov z koheznej politiky, aby sa to v budúcnosti využilo na e, ochranu klímy. Na druhej strane však e, požadujeme e, práve v RDF viac flexibility pre regióny. Cíti sa komisia byť schopná v prípade, že spolu legislatívne orgány to odsúhlasia, naozaj to aj takto presadiť do praxe alebo sa dajú očakávať problémy, rôzne technické problémy, vôbec sa zrealizovať, ako by ste to vyhodnotili. Mm, ďalej, po druhé, zaujímalo by ma, či sú k dispozícii nové poznatky o aktuálnom stave rokovaní o VFR. Ja som sa totiž dopočula, že rada zjavne pripravuje návrhy, ktoré sú výrazne pod e, úrovňou návrhu komisie, čo je podľa mňa naozaj hrozné. Mohli by ste sa k tomu prípadne vyjadriť a ešte ma zaujíma jedna ďalšia téma. Ak dôjde k Brexitu k 31. oktobru, čo teda pravdepodobne sa stane, obávam sa žiaľ, že je v súčasnosti šanca Brexitu bez dohody väčšia než dosiahnutie dohody. Už ste prijeli nejaké predbežné opatrenia, aby sme čo najskôr sa dozvedeli, na čo budeme musieť dávať pozor v rokovaniach, teda respektíve čo sa bude musieť zmeniť v prípade, že by došlo k Brexitu bez dohody. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz za Renew Stefan Bižu. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda prvom rade sa ospravedlňujem za Andreho Žongtongtejka, nášho koordinátora, ktorý musel urgentne odísť. No a podobne ako aj ostatní moji kolegovia, aj ja na ostrove Reunion som sa stretával s našimi občanmi v rôznych štvrtiach a hovorili sme o tom, že Európa je veľkým šťastím a taktiež sa hovorilo aj o tom, e, že Európa v súčasnosti sa stala synonymom e, veľkej komplexity. Takže v prvom rade Európa by mala byť synonymom určitej blízkosti a za toto tu všetci bojujeme, to tu obhajujeme a politika súdržnosti musí byť e, nevyhnutne politikou, ktorá bude slúžiť jednotlivým územiam a ich obyvateľom. V súčasnosti sa mnohí zvolení politici vyjadrujú v zmysle toho, že je potrebné modernizovať európsku byrokraciu. Takže čelíme zjednodušovaniu. Chcem sa v tomto zmysle teda opýtať, aké máte metódy na zefektívnenie eh, jednotlivých eh, metód práce, aby sme my všetci, európsky občania, ktorí eh, žijeme v zámorských územiach viac ako 10 tisíc kilometrov od Bruselu, Štrasburgu, aby sme to mali k dispozícii, pretože ak v budúcnosti nebudeme čeliť izolovaniu, Eh, týchto miest, tak títo občania sa nám postavia v budúcnosti chrbtom a demokracia bude eh, ohrozená. Takže práve eh, preto mm, my proti tomuto chceme bojovať v Reniu. Ďakujem pekne, Stefan. Kolega Benžuvea. Kolegyňa, ďakujem pekne. Ja som eh, tu eh, nová v Európskom parlamente, prišla som iba v júli a veľmi pozorne som si vypočula vašu prezentáciu. Mám konkrétnu otázku v súvislosti s mojou krajinou eh, Španielskom. Máme tu veľmi zlé čísla, pokiaľ ide o mieru výkonnosti. Ja chcem sa opýtať, či sú tu nejaké špecifické okolnosti, ktoré nás viedli k tomuto výsledku, pretože toto ma dosť zarazilo a ak mm, môžete mi toto vysvetliť, alebo možno neskôr sa môžeme e, stretnúť, aby ste mi vysvetlili túto situáciu. No a potom ešte ďalšia vec, pokiaľ ide o spolufinancovanie a jednotlivé projekty keď hovoríme o nástrojoch na e, zjednodušovanie a na urychlenie implementácie jednotlivých projektov, ja si kladiem otázku, či máme tu aj nejakú možnosť e, súkromno-verejných e, partnerstiev pri vykonávaní týchto projektov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Jan Olbricht. Ďakujem. Ja vystupujem ako náhradník vo výbore ale tiež ako spoluspravodajca pre VFR. Ešte stále čakáme na vymenovanie spravodajcu socialistov k tomuto bodu. Snažím sa nájsť prepojenie medzi vašou prezentáciou a prezentáciou, ktorú sme si vypočuli predtým v prvej časti našej schôdze. Nové výzvy a nové odporúčania pre výbor regi do budúcna. Mám pocit, že dnes je veľmi alarmujúca situácia z hľadiska realizácie, implementácie. Musíme zistiť, čo sa presne udialo. Metóda M plus 3 je časť vysvetlenia, ale má to iné príčiny. Jednak nestabilná politická situácia v členských štátoch, eh, taktiež nejasná legislatíva v členských štátoch, okrem iného ja chápem, že komisia to nemôže jasne pomenovať, ale my to povedať môžeme. My sme politici a my musíme veci pomenovať jasne a zretelne. Keď sa pozeráme na tieto grafy, ktoré krajiny sú v najhoršej pozícii, tie skutočné otázky z nášho pohľadu súvisia s tým, čo presne sa deje, ak M plus 3 platí pre všetkých, prečo niektoré členské štáty sú rýchlejšie a niektoré sú veľmi, veľmi pomalé. Teda to je podľa mňa politická otázka, ktorú si musíme položiť do budúcna, teda budeme potrebovať podrobnejšie informácie o tom, čo sa deje. Nemôžeme eh, len hádzať vinu medzi jednotlivými krajinami na seba, ale tiež musíme zistiť príčiny. Ďalej druhá poznámka. Súhlasím s Andrejom Novakovom. Myslím, že ja ako spravodajca k BFR vás môžem ubezpečiť, že toto bude prvá reakcia chceme dosiahnuť minimálne rovnakú mieru kohézie. A s tým súvisí otázka, na čo, ak implementácia je takáto nízka. Už som tieto diskusie absolvovala a predpokladám, že ich budem absolvovať do budúcna a potrebujem mať argumenty. Okrem toho, N plus 3 to nemá dopady len na implementáciu. Problém je v tom, že v rade ministri sa nikam neponáhľajú práve vzhľadom na to, že sa uplatňuje metóda M plus 3, vedia, že majú čas. Teda my, keď hovoríme o VFR, v skutočnosti nemáme pocit, že všetci sa ponáhľajú veci uzavrieť. Práve naopak, nikto sa nikam neponáhľa. Koniec roka 2020, nemecké predsedníctvo, uvidíme. M plus 3 totiž spôsobuje, že tie nové peniaze budú určené pre staré projekty v prvých troch rokoch až do roka 2023. Myslím teda, že M plus 3 má skutočné dopady. Musíme sa k tomu postaviť s plnou serióznosťou a s plnou vážnosťou. A musíme sa to všetci uvedomiť. Tá nízka miera plnenia má príčiny, musíme zistiť, aké príčiny to sú. A ešte posledná otázka, možno trošku provokačná. Ja sa vždy snažím vystupovať trošku provokačnejšie. Nemôžeme zastierať, že sú dve možnosti, že všetko sa veľmi, veľmi výrazne omešká. Jedna možnosť si s tým, že rada nebude pripravená, že sa nedopracuje k zjednomyselnému rozhodnutiu v najbližších niekoľkých mesiacoch. To môže byť jeden dôvod. A pravdepodobne sa všetko bude neustále odkladať do budúcna až do konca roka 2020. V druhom rade eh, sa môže za to, že my zablokujeme VFR. Nezabúdajte, že parlament môže zamietnúť v prípade, že návrh z rady nebude uspokojivý pre Európsky parlament. Toto je odlišný parlament ako v minulosti. Ja teda mám pocit, že Európsky parlament môže veci zamietnúť. Ak sa teda zamietne tento návrh, všetko sa omešká dokonca ešte o mnoho viac. Teda chcem sa opýtať, čo si myslíte, že sa udeje potom? Vidíme totiž v parlamente, že sa už zamýšľame nad plánom B. Ja sa chcem opýtať, či máte vy nejaký plán B, alebo či si myslíte, že rada má plán B, ak nebudeme pripravení v roku 2020. Nechcem vám hovoriť, čo si o tom myslíme my. My na tom teraz pracujeme, pracujeme na pláne B, ale chcem sa opýtať, ako to vnímate vy. Poprosím tie osoby, ktoré sú e, vzadu e, za radu ako zapisovatelia, tak e, dobre si zaznamenajte, čo povedal kolega Jan Obricht. No a teraz odovzdávam slovo kolegovi Sokolovi. Nech sa páči. Thank you. Thank you, chair. Ďakujem pekne. Mm, zdravím vás, pán Lemetre. Veľmi sa teším, že máme možnosť sa stretnúť tu v Európskom parlamente. Ja som jeden z novozvolených poslancov. Tiež som pôsobila aj na ministerstve v Chorvátsku. Zaoberal som sa týmito témami na rôznych úrovniach. Najmä čo sa týka projektov, ktoré sú financované z kojeznej politiky eh, v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Chcel by som zdôrazniť na úvod, že kohezná politika je strategicky významná pre krajiny, ako je Chorvátsko, z demografických dôvodov, z bezpečnostných dôvodov, dajme tomu, aby sme sa zamerali na obyvateľstvo v pohraničných oblastiach, e, to súvisí s nelegálnou migráciou a tak ďalej. A v mnohých krajinách viac ako polovica verejných investícií sa financuje práve z európskych fondov. V Chorvátsku je to takmer 80 čo je logické do istej miery, pretože my sme najnovšou členskou krajinou únie. A práve preto je ono strategicky veľmi dôležité sa tomu venovať a preto to vnímame tak citlivo. Všetko, čo súvisí s koheznou politikou. Chcel by som zdôrazniť niečo, čo sa prehliada. Hlavným cieľom koheznej politiky je, aby najmenej rozvinuté regióny dohnali eh, viac rozvinuté regióny únie aj vy ste to spomenuli, to dôležité, keď sa pozeráme na konkrétne návrhy a síce navýšenie spolufinancovania, aby sa to posunulo z N plus 3 na N plus 2. Tieto návrhy, to súvisí aj s tým, že chceme, aby sa najmenej rozvinuté regióny posunuli. Prosím, opravte ma, ak sa mýlim. Najmenej rozvinuté regióny a štáty sú tie, ktoré mali najväčšie problémy aj v administratívnej kapacite a tiež najnižšie možnosti spolufinancovať niektoré projekty. Isté, že možno sa milím, opravte ma prosím, ale podľa mňa je to dôležité, aby to ostalo v rovine postri, najmä pre Chorvátsko je to dôležité. Ja osobne e, uznávam, že máme problém v administratívnych kapacitách, je to logické, sme totiž najnovšou členskou krajinou únie. V posledných rokoch, až sme sa začali posúvať trochu vyššie, až teraz sme schopní školiť našich pracovníkov v samozprávach a postupne až teraz vidíme prvé výsledky, ale myslím, že ešte stále potrebujeme o niečo viacej času. Ďalší finančný rámec pre nás bude veľmi dôležitý, preto podľa nás N plus 3 by malo ostať v platnosti aj naďalej. Okrem toho, zjednodušovanie Myslím, že zjednodušovanie je dôležité najmä v kontexte synergii s inými politickými oblastiami, rádovými programami a podobne. Spomenul som Horizont e, a iné programy. Dajme tomu, čo sa týka štátnej pomoci, viem, že tu sú dosť značné problémy, čo sa týka e, fondov, ktoré sa využívajú na podporu inovácií, výskumu. Tam sú dosť veľké rozdiely medzi tými oblastiami. Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť? aké konkrétne kroky plánujete vykonať, aby sa zvýšili synergie medzi koheznou politikou a jednotlivými programami. Okrem toho, keď spomínate, že je tu tento problém e, s nedostatočnou implementáciou, tvrdíte, že M plus 3 je najvážnejším problémom, to je podľa mňa trošku zjednodušené. Mali by sme to podrobnejšie zanalizovať, aká je situácia členských štátov aj čo sa týka programovania. Spomenuli ste, že programovanie zaostáva v niektorých krajinách. Mali by sme sa zamyslieť možno aj nad tým, či by sme nemali krajiny trošku podporiť, aby zefektívnili svoje plánovanie Súvisí to aj s posunom z N plus 3 na N plus 2. Ďalej, čo sa týka zvyšovania flexibility, to by sme mali eh, podporiť. Nemali by sme budovať eh, mm, biele slony, mali by sme sa venovať projektom v infraštruktúre, ale mali by sme sa zamerať na také projekty, ktoré majú um, horizontálne dopady na celú spoločnosť a ekonomiku. Ďakujeme pekne. Kolega Rope. Ďakujem pán predseda. Som veľmi rád, že tu máme medzi nami generálneho riaditeľa a som ďačný za informácie, ktoré nám poskytuje, pretože experti z generálneho riaditeľa sa nám snažili už vysvetliť, že v rokoch 14 a 17 bolo všetko lepšie ako v tom ďalšom období. A že pravdepodobne už nebude potrebné e, ďalšie trojročné obdobie do budúcna. Teda ešte raz ďakujem za všetky informácie, ktoré nám poskytujete. Ak totiž by sme dosiahli 50-percentnú mieru absorpcie do konca tohto programovacieho obdobia, bolo by to vynikajúce. Aj keď sa zdá, že niektoré krajiny nebudú schopné dosiahnuť tento cieľ. Ako však viete, hlavnou hnacou silou ekonomiky je predsa kohezná politika a snaha a túžba menej rozvinutých regiónov posunúť sa vyššie. A to úzko súvisí s kohezná politikou. Preto Dostatočná a miera absorpcie je veľmi dôležitá. 10-percentné zníženie súvisiace s Brexitom alebo s akýmkoľvek iným dôvodom je reálna hrozba. Už e, v priebehu jary sme dvakrát hlasovali za to, aby sa zachovala, aby sa neznižovala miera finančnej podpory pre koheznú politiku. Pričom rada sa rozhodla odložiť e, konečné diskusie na túto tému o rok. Nie sme si istí v tejto chvíli, či ďalší summit naplánovaný na, december naozaj prinesie jasný posun, jasné stanovisko ku koheznej politike. Všetci vieme, aké želania sú na stole, ale tiež na to musíme všetci popracovať. Nemá význam plakať nad, nad rozletým liekom tak povediac. O mnoho efektívnejšie by bolo navrhovať riešenia na aktuálne problémy, aby sme zvrátili, aby sme situáciu napravili. Domnievam sa, že členské štáty by mali vyslať jasné signály, aké sú červené línie, či je to 5 miliard eur alebo menej. Ak 5 miliónov eur je tá hraničná suma, tak členské štáty by mali prevzať na seba svoje mieru zodpovednosti a mali by si uvedomiť, že nebudú v nejako zvýhodnenej pozícii eh, po využívaní týchto prostriedkov eh, neskôr v neskorších fázach. Bolo by prospešné, ak aspoň v roku 2023-2024 naozaj začala skutočná práca na tejto oblasti. Všetky prostriedky, ak by sa podarilo absorbovať dovtedy, zatiaľ však situácia je iná. Teda, chcem sa opýtať, čo sa dá očakávať do budúcna. Ďalšie 10 znižovanie a rozpočet sa zníži na 70 oproti aktuálnej úrovni, to by bola katastrofa pre eh, koheznú politiku. Bol by to hanebný posun a myslím, že by to odradilo členské štáty od eh, plnenia svojich povinností. Mali by sme preto vyvinúť nový mechanizmus, nový systém, ako pomôcť menej rozvinutým regiónom posunúť sa vyššie v rozvoji tým, že zmobilizujú svoje vlastné zdroje. V prípade, že členské štáty neposkytnú potrebné financovanie v roku 2016, systém regionálneho rozvoja bol úplne prepracovaný. Teda konkrétne mám na mysli nad Litva, Maďarsko a niektoré ďalšie krajiny sú teraz v inej kategórii, ale Chápeme, že kohezná politika je jediným a najlepším nástrojom, ako znižovať rozdiely medzi regiónmi, ako zaistiť aj internú a externú konvergenciu. Domnievam sa, že táto zmenná kategorizácia, ktorá prebehla v roku 2016, nebola zohľadnená, keď sa e, vypracúvali nové vyhliadky na obdobie do roku 2017. Ak si preto nesplníme svoje povinnosti, nedáme regiónom priestor, posunúť sa vyššie v rozvoji. Keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu, keď sa pozrieme, e, dajme tomu, region Masloviecký na region Varšavy, vidíme, že tento región na aktuálnej miere chudoby a ľudia budú migrovať do Varšavy. To isté sa dá povedať aj o Litve. Vilnius ako hlavné mesto láka až 150 všetkých prostriedkov. To znamená, že menej ako 36 e, zvyšuje pre ostatné menej rozvinuté regióny Litvy. To znamená, že bohatšie regióny sa budú posúvať čoraz vyššie a vyššie a menej rozvinuté regióny budú na rovnakej úrovni, ba dokonca sa budú posúvať ešte viac nadol. Preto si myslím, že by sa mala zohľadniť zmena kategorizáciu v roku 2016, tak aby sa prakticky vyhodnotili možnosti financovania, ktoré sú k dispozícii pre menej rozvinuté regióny a aby sa skutočne plnili kohezné fondy, e, pardon, ciele. Ďakujem. A poslednou rečničkou bude kolegyňa Rozada to. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán generálny riaditeľ, že ste prišli medzi nás. Ďakujeme za túto iniciatívu, že ste nám to všetko predstavili pred našim výborom. Európsky parlament už na týchto troch základných otázkach pracoval v poslednom legislatívnom období a je to prepojené aj s trialógom. Týka sa to politiky o súdržnosti. Hovorili sme znižovanie o znižovaní fosilných palív v rámci ERDF. Tam s tým môžeme súhlasiť. Parlament sa v máji vyjadril veľmi jasne, nie pokiaľ ide o fosilné paliva. Takže my eh, sme spokojní aj s tým, že v samotnej správe eh, to je eh, zaznamenané a máme tu aj určitú finančnú pomoc, ktorá však bola znížená a žiadame, aby to bolo opätovne navýšené na pôvodných 378 miliónov. Okrem toho tu je otázka ďalšieho prechodu a presunu medzi jednotlivými fondmi, konkrétne na kohezný fond. Tu sme dostali určité informácie, ktoré sa týkajú makroekonomickej kondicionality a parlament má byť takým prostredníkom v tejto úlohe. Takže máme tu informácie z Portugalska, Španielska ešte z predchádzajúceho legislatívneho obdobia. Pokiaľ ide o konsolidovanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Parlament žiada o revíziu paktu rastu a stability a možno nová komisia by sa mohla venovať kritériám a niektoré z nich revidovať. Môžeme možno očakávať určitý vývoj, pokiaľ ide o národné spolufinancovanie. Pred niekoľkými minutami eh, ste predstavili návrh hľadom toho, že členské štáty by mali mať väčšiu zodpovednosť eh, pri spolufinancovaní. Eh, dobre, v poriadku, ale mali by sme to oddeliť od povinnosti pre európsky semester. No a čo sa týka aktuálneho programového obdobia, e, vy ste hovorili o vzorci N plus 3. Pre mnohých e, to sú nedostatočné, nedostatočné výdavky. E, možno niektoré regióny sú laxné, ale ja som tu nepočula nič také, že by sme tu mali prepojenie e, s ťažkosťami v takých regiónoch, kde e, nemajú dostatočné administratívne kapacity alebo majú nedostatok projektov, čiže možno by sme sa mohli zamerať e, skôr na ten účel alebo konečných príjimateľov. Je tu taktiež otázka DPH, ktorej by sme sa mali venovať pre malé stredné podniky, takže vyzvala by som komisiu, aby bola veľmi pozorná, pokiaľ ide o e, tú technickú pomoc pre jednotlivé regióny. E, vo všeobecnosti e, tu máme regióny podľa jednotlivých kategórií, napríklad u mňa nemôžem považovať všetky regióny na rovnakej úrovni pri výdavkoch a tie stredomorské míňajú menej ako severné, takže možno by bolo vhodné urobiť tam určité úpravy. Hovorili ste taktiež o vynikajúcich výsledkoch, hovorili ste o nových pracovných miestach, 430 tisíc pracovných miest, ale o aké pracovné miesta ide na dobu určitú, neurčitú. Ide tu o pracovné miesta, ktoré sa týkajú vyslovene jednotlivých projektov. Mohli by ste to upresniť? No a ešte dve veci. Pokiaľ ide o obsah toho spravodlivého prechodu, dúfam, že politika súdržnosti nebude nejakým spôsobom že sa na ňu nepozabudne. A pokiaľ ide o tie pilotné akcie z februára, tam sa do toho zapojilo 7 členských štátov a taktiež komisár Krecu nám odprezentovali jednotlivé projekty. Ja sa chcem opýtať, aké sú výsledky a neviem, či by to mohlo prichádzať do úvahy aj pre ostatné regióny. Ďakujem pekne, Roza. A ešte posledná žiadosť o slovo za zelených. Kolegyňa Gís, ďakujem pekne. Pán generálny riaditeľ, len krátka otázka. Kolegyňa Dama toto práve spomínala. E, stále častejšie počúvame o tom, že komisia má veľmi konkrétne plány na ten Just Transition Funds e, for Coal Mining Regions. Vy ste správne hovorili o tom, aké dôležité je bojovať proti zmene klímy a od, od využívania uhlia by, bol, mohli, by mohol byť dobrým prínosom. Ale mohli by ste teda konkrétnejšie predstaviť, akú komisia e, predstavu, aby sme do toho boli zapojení. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Bon. Ďakujem pekne. Máme tu množstvo otázok. A po tom, čo som si všetko vypočul, môžem povedať, že Európsky parlament je ochotný vyjednávať. Máme tu náš návrh a sme zorganizovaní na pokračovanie trialógu. Takže my sme si už aj rezervovali e, zasadačky a dnes e, čakáme na reakciu rady. E, vy ste prišli dnes medzi nás potom, ako sme tu mali aj výmenu názorov s fínskym predsedníctvom a vy ste reagovali po tom, čo sme my dostali nepostačujúce vysvetlenia zo strany rady. Takže môžem kolegom povedať, e, že v súčasnosti rada e, si nepraje e, zorganizovať neformálnu radu ohľadom politiky súdržnosti, tak ako to bolo zvykom pre všetky predsedníctva EÚ. A taktiež Rada pre všeobecné záležitosti a je tam sú niektoré veci ešte neuzavreté, takže neviem, akým spôsobom um, príde opäť rada do tohto trialógu. Vy ste sa toho posledného zúčastnili. My e, sme dospeli k viacerým dohodám na neformálnej úrovni a ja naozaj dúfam a verím, e, že rada sa k tomuto vráti a odrazí sa od tých eh, dosiahnutých dohôd. V súčasnosti tu máte Európsky parlament, ktorý si stojí za svojim stanoviskom a ktorý chce veľmi rázne a konštruktívne pokračovať pri ďalšom rokovaní. Je jasné, E, že pokiaľ ide o úroveň toho vykonávania, tak e, tá nám nie je veľmi nápomocná pri rokovaniach. A ako povedal kolega Olbricht, musíme tu mať konkrétne argumenty, aby sme boli schopní reagovať na jednotlivé kritiky. Ale nezabúdajte, e, že my sme tento program spustili veľmi neskoro, to je prvá vec. Po druhé, Prešli sme z jedného systému na druhý. Mali sme tam značné zmeny, ktoré zasiahli jednotlivé regióny, takže toto nám nepomohlo pri správnom implementovaní a čerpaní fondov. A nesmieme zabúdať na to, že tu máme e, určitú krízu, finančnú e, krízu a jednotlivé členské štáty sa stretávajú s ťažkosťami, ktoré neumožňujú dobré implementovať tieto veci. Neznamená to nejakým spôsobom vylúčiť jedných alebo druhých, ale jednoducho taká je realita, také sú skutočnosti, ktoré vysvetľujú to omeškanie, ku ktorému došlo. Samozrejme, veľmi pozorne si vás vypočujeme, aby sme vedeli, ako e, čeliť týmto e, ťažkostiam a ako postupovať e, v ďalšom legislatívnom období. No a ešte jedna otázka, ktorá sa týka európskeho semestra. Vy ste to už načrtli. Európsky semester zohráva v súčasnosti dôležitú úlohu. Čím ďalej, tým dôležitejšiu. Tá bude posilnená a ja sa chcem opýtať, ako DG Regio vníma tieto postupy aj z DG Ecofin a či vy budete schopní spolu s e, DG Ecofin e, obhajovať e, regióny, ak to bude potrebné. Nebudem už toto všetko ďalej e, rozvádzať. Je 17.30, takže nech sa páči odpovede na naše otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslanky a poslanci, chcem vám z celého srdca poďakovať za veľmi bohatú zbierku komentárov, otázok a pokúsim sa to čo najlepšie zohľadniť, e, aj keď sú zazneli mnohé príbuzné pripomienky, pokúsim sa teda systematicky prejsť všetko, aby som teda snáď zareagoval naozaj na všetko, čo ste spomenuli. A začnem pripomienkou pani e, Krecu k viadršnému finančnému rámcu. Áno, je pravda, že Európska rada až doteraz z tohto nemala, neurobila svoju prioritu. Ale dúfame, že od októbra, keď by Európska rada mala podrobnejšie diskutovať o viacročnom finančnom rámci, že vstúpime do konkrétnejšieho a ro, konkrétnejšej rozhodujúcejšej fázy. Podobne ako my, aj vy ste boli svedkami toho, že rada Zatiaľ tu má len také obálky bez nejakých konkrétnych čísiel, na rozdiel od pozície parlamentu, ktorá je jasná, kvantifikovaná. V rade nemajú nič, ani nejaký, nejaké rozpetie, že by to mohlo byť odtiaľ potiaľ. Dúfame, že sa to v nadchádzajúcich mesiacoch zmení a predsedníctvo rady sa pripraví na tú zásadnú diskusiu na rade v oktobri. Snáď eh, to neprekrie nejaká úplne iná téma. Aby sa mohli začať prezentovať nejaké možno rozpetia čísiel, aby sa diskusia mohla sústrediť na niečo konkrétnejšie. A chceme aj naďalej veriť, že Európska rada e, to myslí vážne so svojimi závermi, že chcú mať dohodu o viacročnom finančnom rámci ešte do konca tohto roka. To povedala Európska rada a komisia e, to bude rade pripomínať ktorým smerom by sa tento kompromis mohol uberať. O tom nechcem špekulovať. Pani Krél, ale môžete počítať s tým, že komisia veľmi rozhodne bude brániť svoj návrh v Únii 27 ktorá bude ekonomicky oslabená, to si povedzme. Budeme potrebovať nové nástroje, posilnené zdroje v niektorých oblastiach, nebudem ich menovať. A budeme potrebovať, aby členské štáty uznali, že musíme ťahať za jeden povraz. Pretože inak nebudeme pripravení na to, aby sme odolali budúcim výzvam, tak ako by sme mali. A som veľmi rád, že ste ma v tom pochopili, čo sa týka uh, mojej lamentácie nad súčasným stavom implementácie. V prvom rade ide o tú snahu o súdržnosť samotnú. Tá nepostupuje tak, ako by mohla, keby sme lepšie, rýchlejšie využívali dostupné zdroje. Čiže áno, v prvom rade ide o občanov. Občania musia byť trpezlivejší. Ale po druhé, áno, ide o bránenie politiky súdržnosti, ide o jej imič. A nie sme dnes na tom veľmi dobré a naozaj by sme mali sa zamyslieť nad tým, ako sa môžeme vyhnúť tomu, že o 7 rokov budeme opäť v takejto slabej pozícii, keď tá diskusia sa bude opakovať a nebudeme mať za stolom iba priateľov súdržnosti. Je to teda strategická otázka pre dlhodobý vývoj politiky súdržnosti. A ak by som sa ešte mohol od tohto odpichnúť veľmi otvorene, sa s vami chcem podeliť o, svoju, o svoje zásadné presvedčenie, že ak nezmeníme pravidlo M plus 3, a majme na pamäti, že my sme nenavrhovali návrh k M plus 2 nejakým brutálnym spôsobom, skôr progresívne. Ak nezmeníme pravidlo M plus 3, tak e, môžeme robiť všetko možné zjednodušenie, ktoré sme navrhovali, môžeme pristúpiť ku kontinuite systémov a tak ďalej, ale stavím sa, že tá implementácia v nadchádzajúcom období stále bude chabá. Čiže súčasťou odpovede je zmena pravidla N plus 3. Ak chcete naďalej pomalú implementáciu, nech sa páči, zachovajte pravidlo M plus 3 a máte dobré šance, že tá implementácia aj v budúcnosti bude pomalá. Nech už zmeníme čokoľvek na tom systéme. A tým aj to uzavriem tú otázku M plus 3. Nikdy som nepočul nikoho, kto by mi presvedčivo vysvetlil, prečo sa nám podarilo uzatvoriť predchádzajúce programovacie obdobia z M plus 2 a teraz už to vraj nebude možné. 2000 až 2006 sme uzavreli M plus 2, 7 až 13 M plus 2 a mali sme k dispozícii viac prostriedkov a členské štáty mali menej skúseností s politikou súdržnosti. Mali sme vtedy 12 nových členských štátov, ktoré tú politiku súdržnosti museli implementovať a dokázali sme to s väčším objemom, než to máme navrhnuté teraz. Takže naozaj si myslím, že treba si tak povediať vstúpiť do seba v členských štátoch v tejto téme. A nebudem sa vrácať k tomu, prečo si myslíme, že navrhujeme mnohé, čo umožní podstatne rýchlejšiu implementáciu na budúce, čo to zjednoduší, naozaj zjednoduší, aby sa to celé urýchlilo a aby sme nestratili ani cent. To chce komisia. Komisia nechce nejaké uh, odblokovanie alebo od, odobratie účtu e, prostriedkov, chce len efektívnu politiku v súdržnosti, ktorá bude na prospech našim občanom. Je rada pripravená? Mrzí ma, ak počujem, že na vás neurobil veľký dojem, teda neurobil veľký dojem to, čo vám dnes e, povedal predsedníctvo rady. Ešte pred letom sme neformálne e, boli v kontakte s predsedníctvom rady aj s vami, s sekretariátom regii aby sme čo najskôr v septembri sa vedeli dohodnúť na veľmi ambicióznom eh, harmonograme schôdzi, neformálnych trialogov, trialogov, aby sme dosiahli eh, čo najviac spoločnej spoločného základu do konca tohto roku. To je náš spoločný cieľ a na základe bilaterálnych kontaktov, ktoré sme mali s predsedníctvom rady, si myslím, že zdieľajú cieľ dosiahnuť aspoň čiastočnú dohodu do konca roka. Chceli by sme, aby eh, sa snažili dosiahnuť širšiu dohodu než to, čo nám predostreli. Ale stále si myslíme, že kolektívne by nám malo ísť o to, že do konca roka budeme mať dohodu vo všetkých prvkoch, ktoré sú kľúčové pre programovanie. Všetky tie prvky, ktoré sú potrebné pre členské štáty, aby dokázali si premyslieť programy, aby dokázali programy predložiť s vedomím, že to bude v súlade s právnym rámcom, ktorý sa v končnom sledku príjme. Nerobím si ilúzie, CPR, e RDF, všetky tieto nariadenia, ESF+, to nebude v platnosti pred polovicou budúceho roka. Najskôr vtedy, možno skôr tak ku koncu roku 2020. Je to drama? Nemyslím si, že je to nejaké mimoriadne dramatické ako také, ale ako som už povedal, musíme mať, tak povediať, tú včasnú žatvu, pokiaľ ide o ten e, programový rámec, aby sa členské štáty naozaj mohli tak pohodlnejšie e, spojiť s komisiou, aby do konca budúceho roku sme naozaj mohli tie operačné programy prijať a potom naozaj veľa získame v porovnaní s týmto obdobím, pretože áno, tá cháva implementácia samozrejme súvisí aj s tým, ako ste nám pripomenuli, že sme veľa pravidel zmenili v tomto období a zmenili sme systémy v členských štátoch, úplne eh, museli to všetko vybudovať od nuly a nepodarilo sa nám včas sa pripraviť, alebo včas pripraviť programy, čo zase viedlo k tomu, že tie programy sa príjmali až koncom roka 2014 alebo dokonca e, koncom roka 2015. A tomu sa chceme tentokrát vyhnúť a myslíme si, že ešte stále sme v takej situácii, mm, že naozaj dokážeme e, to zmeniť, ak dosiahneme ten cieľ, že všetky tie prvky relevantné pre programovanie, čiže CPR, RDF, fondy súdržnosti, ak to všetko bude pripravené do konca tohto roku. Dúfam teda, že v najbližších dňoch budeme schopní sa dohodnúť na časovom pláne trialógy a dúfam, že do konca tohto mesiaca sa nám podarí aj započať sériu trialógov. Pani Král, by ste sa pýtali na dopady omnibusu a tiež e, snahy o zjednodušenie, ktoré boli spojené s omnibusom. Snažili sme sa to zanalizovať čo najpodrobnejšie Jeden z nedávnych dôkazov, len spred niekoľkých dní, už sa to aj predložila parlamentu aj rade, aby sa mohli vyjadriť s námietkou, keďže ide o delegovaný akt. Teda súvisí to s tým, aby sa to posunulo na paušálne sumy v prípade technickej pomoci. Teda vlastne sa vzdialujeme od toho, čo sa navrhlo do budúceho obdobia, aby programy eh, sa mohli preplatiť keď sa predložia predbežné platby prostredníctvom eh, ďalších eh, paušálnych sum na technickú pomoc bez eh, nejakých faktúr či účtov. Budeme sa snažiť to presadovať aj na úrovni členských štátov a dúfame, že to príjmu. Ale je pravda, že doposiaľ sme nezaznamenali príliš veľké nadšenie, že by tieto nové zjednodušené formy vyučtovania, vyučtovávania sa nejako ujali. A však s jednou výnimkou, a to by som rád vyzvihol konkrétne jeden členský štát Rakúsko, a to aj vďaka ich vlastnému zmyšľaniu sa nám podarilo vytvoriť e, systém energetickej účinnosti, ktorý tiež e, sa bude preplácať paušálne teda bude sa vychádzať do štandardných výdavkov. Dúfame, že sa nám to podarí presadiť. E, pôvodne to bolo vďaka e, ustanoveniam omnibusu. Dúfam, že sa to presadí ešte v rámci tohto programovacieho obdobia. Musíme e, to však vnímať ako nejakú investíciu do budúcna, až neskôr sa totiž prejavia výsledky a prínosy v ďalšom období. Čo sa týka výkonnostnej rezervy, náš návrh e, z minulosti, z dávnej minulosti, kde umožňujeme presunutie výkonnostnej rezervy, aby sa podporovali štrukturálne reformy v členských štátoch. Podelil som sa s vami o našu podrobnú analýzu výkonnosti. My teraz e, spolu s členskými štátmi sa snažíme ďalej to analyzovať. Držíme sa presne nariadenia o spoločných ustanoveniach v rámci koheznej politiky. Prerozdeľujeme výkonnostnú rezervu na základe návrhov od členských štátov a tým pádom vlastne nebudú peniaze na nič iné, ale zároveň musím povedať, že v tejto chvíli ešte neviem, aké rozhodnutie komisia príjme či nepríjme v snahe možno tento návrh stiahnuť. Ide totiž o starý návrh a z, praktických, z praktického hľadiska je už irrelevantný. Čo sa týka tematickej koncentrácie, Let me say clearly, we are not closed uh, to the idea. Mm, povedal by som, že ešte nie sme príliš blízky um, myšlenke, z ktorej vychádza Európsky parlament, ktorá má však aj zástancov v rade, e, čo sa týka regionálneho prístupu k tematickej koncentrácii. Domnievame sa, že by to mohlo fungovať Pokúsime sa o to, aby to nespôsobilo príliš um, veľké zníženie miery percentuálneho pridelovania a že by sa nejako neohrozili ciele inteligentnej Európy. Ale rozhodne to je eh, jedna z alternatív, ktorú zvažujeme. týmto dvom politickým cieľom, v ktorých sme navrhli tematickú koncentráciu, to by som to zopakoval dve veci. Poprvé, chcel by som zôrazniť, záväzky novozvolenej predsedničky komisie, čo sa týka cieľov do roka 2030. Teda aby sme to neposunuli na 40 znižovanie CO2 oproti roku 1990, ale aby sme to posunuli na minimálne 50-percentné znižovanie do roka 2030. Podľa mňa to pre kohesnú politiku znamená, že nedokážeme a nemôžeme už znižovať percento tematickej koncentrácie, čo sa týka politického cieľa číslo 2, ktoré sme navrhli. Vieme, že existuje mnoho spôsobov, ako znížiť ambície v tejto oblasti. Jeden z týchto spôsobov ste navrhli napokon aj vy sami, teda aby udržateľná mestská doprava spadala do tohto politického cieľa číslo 2. Tým by sa znížili ambície, pretože Áno, chceme udržateľnú mestskú dopravu a to aj pomôže našim klimatickým cieľom, ale dúfali sme a ešte stále dúfame, že sa nám podarí presadiť klimatické kroky aj v rámci iných eh, politických cieľov, najmä v rámci eh, cieľového okruhu číslo 3, ktorý sa týka dopravy vo všeobecnosti. Domnievame sa, že je nutné zohľadniť novú politickú agendu budúcej komisie. parlamente, na základe tejto agendy aj odsúhlasiť hlasovaní pani Ursulu von der Leyen. Ďalej Brexit. To by som rád rozlišil medzi bezprostrednou budúcnosťou a obdobím, ktoré sa týka ďalšieho viacročného finančného rámca. Čo sa týka bezprostrednej budúcnosti, tu, ako viete, komisia veľmi dôkladne vypracovala plán prípravy na odchod Británie bez dohody. Komisia sa zajtra k tejto otázke vráti na svojom zajtrajšom zasadnutí. Nebudem predbiehať. Nedokážem určiť, ako sa komisia e, rozhodne, ale v každom prípade komisia ešte raz vyhodnotí možné opatrenia, ktoré by sa mohli prijať, aby sme E, aspoň čiastočne podľa možnosti zmiernili dopady takéhoto Brexitu bez dohody. Teda vyčkajme do zajtra, ale samozrejme sledujeme to pozorne, pretože možno dôjde e, zajtra k ďalším novým návrhom komisie tieto veci. To by sa teda týkalo aktuálne platného viacročného finančného rámca. Ešte by som rád zopakoval, čo už komisia v minulosti uviedla v rámci týchto príprav. budeme ochotní zvážiť prípadné úpravy v operačných programoch v členských štátoch, ktoré by boli najviac zasiahnuté a ktoré by eh, privítali nejak ke presunutie prostriedkov v rámci koheznej politiky v aktuálne rozbehnutých programoch. Čo sa týka ďalšieho budúceho VFR, tu by som rád spomenul ten plán B, teda to, na čo narážal pán Olbricht. Myslím, že nikto z nás eh, nechce ani uvažovať o, o Brexite bez dohody v kontexte ďalšieho VFR. Ja by som bol nerád, aby sme dnes špekulovali o veľmi výrazných odkladoch v snahe hľadať dohodu a mám na mysli skutočnú dohodu v rade, ale aj medzi radou a parlamentom o budúcom viacročnom finančnom rámci. Všetci máme na svojich pleciach e, veľmi výraznú zodpovednosť. Domnievame sa, že musíme veľmi odhodlania rázne zatlačiť na radu, aby sa dopracovali k stanovisku do konca tohto roka a aby v tomto úsilí pokračovali, tak aby všetky inštitúcie sa dopracovali k dohode čo najskôr na budúci rok. Je to e, kľúčové pre Úniu celú. Ale už teraz sa jasne ukazuje, že ak sa veci naozaj eh, budú uberať zlým smerom v kontexte Brexitu, ak eh, sa ukáže, že Británia nevyužije nepríjme návrh, ktorý sme Británii predložili, aby Británia bola súčasťou programov únie a aby teda naďalej prispievala do rozpočtu aj bez eh, dohody o Brexite takýto návrh padol. Ak teda Británia sa otočí chrbtom voči tomuto návrhu okamžite, tým sa otočí chrbtom nám aj európskom rozpočtu. Isté, že tým pádom sa ocitneme v veľmi zložitej situácii. Británia má isté záväzky, bude ich mať aj naďalej aj keď by sa nám obrátila chrbtom, ale na najbližších mesiacov by nám nejako nepomohlo. Ak by sme sa nejako unáhlene eh, dopracovali k rozhodnutiu o VFR. V každom prípade, čo sa týka plánu B, myslím, že musíme byť odhodlaní. Musíme sa snažiť o to, aby Únia konala jednotne, aby bola solidárna s jednotlivými členskými štátmi a aby bola silná. Uh, monsieur Bijou, je reprends votre phrase. Pán Bižu, ja sa vrátim k tomu, čo ste povedali, zopakujem to a dúfam, že sa nepohneváte. Našou ambíciou je prejsť e, z komplexnosti k e, zjednodušeniu a myslím si, že tie naše návrhy sa uberajú týmto smerom. E, je tu určitý aspekt, ktorý som veľmi nezdôrazňoval, ale môžem to urobiť teraz. Máme tu cieľ číslo 7, máme tu integrované akcie na územnej úrovni, na miestnej úrovni. A práve tu máme prístup partnerstva. Takže tam sa to naozaj vyžaduje. Vy ste pred chvíľou hovorili za pomoci tej externej štúdie, ktorú ste si objednali. Hovorili ste o participatívnom prístupe, o zapojení občanov a podobne. A tento cieľ e, číslo 5 e, umožňuje presne toto. Nejdeme tu teraz e, nič diktovať, akú úroveň má nabrať účasť občanov pri príjmaní rozhodnutí v jednotlivých projektoch, ale ide tu o určitú možnosť pre členské štáty a pre miestne samozprávy aby mohli prijať e, takýto participatívny prístup. E, napríklad e, regenerácia určitej štvrte práve v zmysle cieľa číslo 5 stanovuje túto flexibilitu a túto možnosť vyzvať členov danej štvrte, aby sa zúčastnili príjmania rozhodnutí v rámci jednotlivého, jednotlivých e, projektov. Takže ako si spomínate, my sme sa snažili navýšiť e, minimálnu úroveň výdavkov e, v rámci tohto lokálneho prístupu 5 až 6 Vy ste navrhli mať tú vyššiu hodnotu. To nám v podstate neprekáža a myslíme si, že by sme tento prístup mali konsolidovať a potom ho aj zaviesť do praxe priamo v teréne s veľkou ambíciou. No a pokiaľ ide o tie zámorské územia, teda nad rámec aj samotnej politiky súdržnosti, môžem sa odvolať na oznámenie, s ktorým sme sa e, podelili aj s vami. My e, ako komisia máme na starosti horizontálnu víziu jednotlivých opatrení pre zámorské regióny a môžem vám povedať, že sme v podstate spokojní, pretože tu máme mm, taký celkom úplný prístup. Podarilo sa nám ho nastoliť na komisii vďaka viacerým rozpočtovým nástrojom a počítame so zákonodarcami, predovšetkým s Európskym parlamentom, e, že si tieto špecifické veci udržíme aj do budúcna. Pán Olbricht, vy ste sa vyjadrili k implementácii, k modelu N plus 3. Na to som už odpovedal dosť obsažne, ale súhlasím s vami v tom, že okrem toho, že je to škodlivé z hľadiska sily koheznej politiky v rokovaniach o VFR celkovo, je to škodlivé aj z hľadiska akutnej potreby dopracovať sa k dohode o VFR. Pán Sokol, vy tvrdíte, že posun k M plus 2 je menej prospešný pre menej rozvinuté regióny, že aj miera spolufinancovania bude trpela. Je to vychádzam zo skúsenosti z minulosti. A dovolím si tvrdiť, že to vôbec tak nie je. A takáto rozdielovacia línia podľa nás neexistuje. Opakujem, v rokoch 2007 až 2013 tam e, sme to skončili s modelom M plus 2, pričom e, tie e, sumy národných zdrojov boli vyššie ako sú v súčasnosti a aj vtedy boli nové členské štáty, ktoré sa museli so systémom oboznámiť a na záver tohto obdobia sme nezaznamenali nejaké výrazné e, presuny prostriedkov. Čo sa týka miery spolufinancovania, nezabúdajme, že v rámci miery spolufinancovania z minulosti to bolo tak, že 80-percentná sadzba spolufinancovania neexistovala pred hospodárskou krízou z roku 2009. Bolestne, ale úspešne podľa mňa sme sa z tejto krízy zotavili spred desiatich rokov. Myslím, že je dôležité preto vrátiť sa k normálnemu fungovaniu, tak povediac, a snažiť sa o lepšie vyváženie medzi solidaritou a zodpovednosťou. Z historického hľadiska najvyššia miera spolufinancovania bola 75%, nie 85%. On synergies with, uh, with other programs, we have... Čo sa týka synergii s ostatnými programami, tu sme eh, vzali na vedomie veľmi kritický postoj parlamentu, čo sa týka možnosti prevodov, jednosmerných prevodov, to by boli totiž eh, iba takéto prevody, ktoré vzali sme to na vedomie. Spomenuli ste tiež štátnu pomoc, preto by som ešte rád pripomenul opatrenia, ktoré sme navrhli, aby sme efektívne presadili možnosť financovať veľmi hladkým a jednoduchým spôsobom tzv. projekty zamerané na excelentnosť, teda ide o výskumné eh, projekty, ktoré spadali eh, pod horizont 20, ale nesplnili tie podmienky financovania. Do budúcna sa vytvorí takáto možnosť, nebude existovať prekážka štátnej pomoci, ktorá by sa musela prekonať v takýchto prípadoch. Parope. Vy ste sa vyjadrili k reforme na cez roku 2016 K tejto otázke sme sa vrátili, ak sa nemýlim, tesne pred letnou pauzou. Mali sme totiž v dispozícii nové štatistické údaje. Teda o mnoho aktuálnejšie údaje, než keď sme pôvodne predkladali návrh komisie, čo sa týka štatistických údajov, trhu práce, nezamestnanosť mladých a podobne. Teraz máme k dispozícii údaje za dva najaktuálnejšie roky a Popísali sme v osobitnom dokumente, aké dopady by tieto novozískané štatistické údaje mohli mať. Tiež sme zdôraznili, že kohezná politika a sumy s tým súvisiace sa vždy vypočítavali podľa najostatnejších dostupných štatistických údajov. Tentokrát keďže sme mali o mnoho novšie štatistické údaje k dispozícii a tiež hľadom na to, že situácia sa veľmi výrazne zmenila vďaka zlepšeniu v posledných rokoch. Teda súvisí to aj s tým zotavením sa z krízy. Teda vidíme, že e, je skutočne na mieste využívať tieto dostupné štatistické údaje, nevychádza z teoretických e, predpokladov. Okrem toho sme teda navrhli, aby sa zohľadili úpravy v rámci NAC, ktoré ste spomenuli, čo by znamenalo zmenu pre Litvu, teda oddelenie Vilniusu od zvyšku krajiny, tiež by sa Budapešť rozdielala na dve časti, a aj mazoviecký región eh, by sa rozdelil na dve časti. To by sa týkalo aj Varšavy. Áno, navrhujeme to takto. Uvidíme, ako prebehnú rokovanie na rade. Ale pozrieme sa na to konkrétnejšie. Spomenul som eh, správy, ktoré sa týkajú krajín jednotlivo. E, my sme sa venovali konkrétne aj Litve. Bolo to súčasťou e, semestra. E, poukázali sme na veľmi znepokojivé rozdiely Vilnius 110 priemeru, percenta priemeru EÚ a potom niektoré časti krajiny na úrovni nad 3. Tie sa zdali byť v dosť vážnych ťažkostiach Očakávali by sme od litovských orgánov, že to zohľadnia vo svojich konkrétnych programoch, pretože v súčasnosti Litva má a spustený len jeden operačný program a ako nerozlišuje medzi Vilniusom a zvyškom krajiny. Teda e, očakávame e, podrobnejší prístup. Netýka sa to len štatistik, týka sa to aj toho, ako sa implementuje kohézia v praxi v Litve. Um, signora D'Amato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 Eh, určite ste počuli o tých politických úsmereniach pani von der Leyen, to, čo povedala vo svojom prejave pred Európskym parlamentom. Hovorila o maximálnom využití flexibility v rámci paktu stability a rastu. Ja som nie zásobcom DG ECFIN. Oni samozrejme majú gestiu, pokiaľ ide o, o úvahy komisii v tejto oblasti. No ale sme v takej znepokojivej situácii, pretože vidíme, že dochádza k spomaleniu ekonomiky a vidíme, že máme naozaj ultra uvoľnenú menovú politiku. Naozaj má menová politika ešte nejaké, nejaký manevrovací priestor na stimulovanie? Áno, ECB e, zdá sa, že pripravuje ďalšie opatrenia, ale to neznamená, že to naozaj bude ekonomiku stimulovať viac, než doteraz to tá menová politika dokázala. Takže je dôležité sa v tomto období zamýšľať nad ďalšími ekonomickými nástrojmi a e, jedným je fiskálna politika. Ako dosiahnuť ten správny politický mix, správnu pozíciu na fiskálno-rozpočtovej strane, ktorá komplementuje tie úsilia menových stimulov. A myslím si, že momentálne služby komisie naozaj začínajú nad tým uvažovať a mm, dôkladne sme zohľadnili špecifický návrh, aby sme zohľadnili národné spolufinancovanie programov súdržnosti, ale tá otázka je podstatne širšia Týka sa to samotného paktu stability a rastu. A či by sme sa nemali opäť pozrieť na tú flexibilitu a možno to prispôsobiť A čo sa týka úrovne implementácie, spomínali ste, že dôvod môže byť nízka administratívna kapacita. Áno sú hm, problémy s administratívnou kapacitou v niektorých častiach Európy a spolu s talianskými orgánmi sme rozbehli tzv. pakt posilnenia administratívnej kapacity v niektorých talianských regiónoch. Myslíme si, že je to dobrý prístup prístup, ktorý musíme e, ďalej realizovať. Určite sa to nedá vyriešiť za rok. E, trvá to trošku dlhšie, takže chceli by sme vytrvať v tomto úsilí. Ale aj hovoriac o minulosti, v roku 2007 až 2013 talianské regióny dokázali uzatvoriť svoje programy z N plus 2. Hovorili ste konkrétne o medzodžorne. Chcem sa s vami podeliť o jednu konkrétnu obavu, ktorú máme a súvisí s princípom adicionality, doplnkovosti. Politika súdržnosti by mala byť niečo nad e, národným programom mala by byť skutočne e, prínosná a nemôže byť efektívna, ak zároveň dochádza k škrtom národných výdavkov toho istého typu, teda pokiaľ sa nerobia tie verejné investície. A tá, ten znepokojivý trend v medzodžorne je, že verejné investície zásadne poklesli a sú na najnižšej úrovni vôbec. Menej než 0,4 HDP medzodžorna. To jednoznačne nie je úroveň investícií, ktorá je potrebná aby sa medzočorno posunulo smerom ku konvergencii. Ak porovnáte túto úroveň s tým 0,4%, 0,4% teda s tým, čo sa deje napríklad v Strednej Európe, tam je to takmer 4%, takmer štvornásobok verejných investícií. A adicionalita, doplnkovosť nie je dnes zaručená. Je to bod, ktorý budeme musieť spoločne s talianskými orgánmi veľmi podrobne skúmať, aby sme e, snáď teda veci zlepšili v druhej a poslednej časti tohto obdobia. Fond spravodlivej transformácie Just Transition Fund to práve oznamila zvolená predsednička von der Leyen. Môžem vám povedať, že len čo o tom počuli služby komisie, aj keď teda nedostali sme ešte a nedostávame pokyny od predsedičky von der Leyen, už sme na tom začali pracovať. Máme veľmi konkrétne predstavy a vzhľadom na to, že e, sa to týka rozpočtov a vynakladania prostriedkov, pracujeme s hypotézou, že rýchlo vplynie do rokovania o viacročnom finančnom rámci, aby sa to dalo zohľadniť ako súčasť celkovej dohody o viacročnom finančnom rámci. A pani Géze, čo sa týka tých uholných regiónov, aj to vplynie do týchto úvah. Bude to súčasť práce, prác, ktoré budú smerovať k návrhu takéhoto Just Transition Fund. Na záver, pán predseda, miesto DG Regio. No, nemôžem sa stiažovať. DG Regio až do minulého roku nemalo svoje miesto medzi tými, ktorí mm, mali určité hlasy, pokiaľ ide o európsky semester. Toto všetko sa zmenilo minulý rok a vďaka tomu sa vzťahy zlepšili aj vzťahy s krajinami. Takže v súčasnosti e, tu máme e, nádej a v podstate aj očakávania, e, že toto naše miesto sme si vybudovali a že európsky semester bude pokračovať bez ohľadu na programové obdobie a budeme teda prihliadať na rozdiely jednotlivých regiónov a samozrejme nebude to mať e, prepojenie s nejakými e, finančnými vecami, s úspornými opatreniami a tak ďalej. Myslím si, že od posledného cyklu sme tu mali e, väčšie investície, Naďalej by sme si ich chceli udržať na takejto úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pán generálny riaditeľ za všetky podrobné odpovede, za to, že ste zodpovedali na otázky poslancov. A chcem vám povedať, že tieto vaše odpovede budú veľmi užitočné pri príprave na vypočutie budúceho kandidáta alebo kandidátky na komisára, pretože už teraz sme získali viaceré informácie, ktoré nám veci ozrejmili. Niekedy tu môžeme mať určité pochybnosti ohľadom toho, ako by sme mali postupovať, ale môžeme si byť istí, ohľadom toho, čo e, nesmieme urobiť a aké e, chyby e, nesmieme zopakovať. Takže musíme sa naozaj ponaučiť z predchádzajúceho programového obdobia. A myslím si, že tieto vaše odpovede k tomu prispeli. Na záver chcem zopakovať, že sme pripravení vyjednávať a rada už eh, čoskoro eh, príde do eh, trialógu spolu s komisiou a dúfam, že sa dopracujeme ku konkrétnemu výsledku ešte pred koncom tohto roka. Samozrejme je potrebné, aby rada pokračovala v tom, na čom sme sa dohodli v predchádzajúcich trialógoch. Mali sme tu určité dohody aj neformálne medzi troma stranami, ktoré sa zúčastnili vyjednávania. Takže domnievam sa, že toto prispeje k dohode, ktorú chceme dosiahnuť. Takže ďakujem veľmi pekne a do skorého videnia. My sa blížime k záveru nášho zasadania. Chcem sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za vašu účasť od dnešného rána na tomto výbore, ktorý bol veľmi dynamický a stretneme sa v stredu 2. oktobra o 9. ráno. Ako aj e, vo štvrtok 3. októbra budeme mať dva dní na náš výbor v stredu a vo štvrtok. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj tlmočníkom, ktorí nám pomohli pri našej práci. Dovidenia.